verejnej diskusii o budúcnosti spoločnej polnospodárskej politiky, ktorá je zorganizovaná v spolupráci s predsedom e, výboru pre polnospodárstvo Európskeho parlamentu pánom De Castro, ako aj s príslušným komisárom, ktorý je zodpovedný za polnospodárstvo a vidiecký rozvoj, čo je pán Ciolos. No a samozrejme aj, môžem dodať, aj ja som teda prispel k organizácii Dovolte, aby som vám pripomenul, že 12. októbra Európska komisia prezentovala balíček z siedmých nariadení, ktoré sa týkajú budúcnosti spoločnej polnospodárskej politiky. Týka sa to rovnako aj reformy tejto polnospodárskej politiky a rovnako v októbri sa uskutočnilo zasedanie rady, prebehlo prvé čítanie, v novembri sa uskutočila rozprava, ktorá sa týkala priamých platieb a ďalšie zasadanie rady sa uskutoční v decembri a vtedy prebehne diskusia o rozvoji vidieckých oblastí. No a paralelne s neformálnou radou ministrov polnospodárstva v Vroclavi sme sa rozhodli, že zorganizujeme otvorím diskusiu v Európskom parlamente, ktorá sa bude zameriavať na ďalší vývoj spoločnej polnohospodárskej politiky. Prvé kolo sa uskutočilo 7. novembra, kde sa zúčastnili ministri polnohospodárstva zo štátov EÚ, ako aj boli prítomní zástupcovia národných parlamentov. Čo sa týka dnešnej diskusie, tej sa zúčastňujú aj rozličné zaujímavé organizácie polnospodárov a pán De Castro, predložil návrh a hovorí mi, že nie každá organizácia zastupujúca polnospodárov v Európe bola pozvaná. Dovolte preto, aby som upresnil, že sme sa obrátili na viac ako 50 polnospodárských polno- organizácií, ktoré zahrňajú samotný výrobný priemysel, ako aj spracovajúci priemysel, Samozrejme, musíme si uvedomiť, že nebolo možné, aby tu boli zástupcovia všetkých organizácií, aby takto vedli politickú diskusiu. Možno, že tí, ktorí tu nie sú prítomní, tak ich sa to priamo netýka. Tretia diskusia sa uskutoční 19. decembra a vďaka prispeniu pána Castres, de Castra sa uskutoční zavrtia diskusia a čo sa týka zasadania rady v decembri, tak tam sa zhrnú vlastne výsledky týchto troch diskusí. No a následne v januári sa pokúsime prezentovať závery rozpravy, ktoré sa uskutočili počas polského predsedníctva, ktoré sa týkali spoločnej polnospodárskej politiky. Chcel by som dať slovo predsedovi výboru Agri, pánovi De Castrovi, potom dostane slovo pán komisár, no a potom vystúpia naši spravodajcovia, no a potom budeme zoznam 25 rečníkov, ktorí dostanú k dispozícii 4 minúty každý a budú môcť teda vystúpiť a pevne verím, že do 6. sa nám podarí ukončiť diskusiu a ak budem mať ešte čas v dispozícii, tak bude možné, aby vystúpili e, ešte ďalší rečníci v rámci procedúry Každý aj. Takže sme časovo limitovaní do pol siedmej. Samozrejme budeme mať ešte aj zhrnutie. No a teraz by som požiadal pána de Castra, aby sa dal slova. Grazie, caro Marek. Ďakujem. Ďakujem, dobrý deň. Ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli medzi nás na toto vypočutie, ktoré je jedinečnou príležitosťou, e, ktorej sa môžu zúčastniť zástupcovia poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, mimovládnych organizácií a tak ďalej. Chcem sa poďakovať pánovi predsedovi rady, pánovi Savinskému, ktorý zorganizoval dnešné stretnutie a želal si naše stretnutie otvoriť chcem poďakovať aj komisárovi Siolosovi, ktorý tak ako vždy je otvorený dialógu a je ochotný počúvať. Dnešné stretnutie stanovuje veľmi e, ambiciozne ciele e, spustenie novej e, legislatívy, konštruktívny dialóg medzi občanmi, európskymi inštitúciami a zúčastnenými stranami, ktorí budú spolu rozhodovať o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky. Táto reforma je mimoriadná pretože sa nachádzame v takom veľmi špecifickom prostredí. V rozvinutých oblastiach sa prebudza strach o potravinovú bezpečnosť a narastajú obavy z nedostatku. Trhy sú postihnuté e, nepredvídanými pohybmi a tie v budúcnosti sa môžu stať systematickými. Naša náš systém potravinovej ponuky bude podrobený v budúcnosti skúškam. Potrebujeme nové e, nástroje, poľnohospodársky sektor potrebuje nové nástroje na e, situácie, s ktorými sme sa doteraz nestretli a sú komplexné. Musíme zabezpečiť kontinuitu zásobovania a musíme poskytovať e, potraviny, pritom rešpektovať boj proti klimatickým zmenám, sociálnu kohéziu a tak ďalej. Potrebujeme skutočne trvalé a udržateľné poľnohospodárstvo aj z ekonomického hľadiska. To znamená, že máme naozaj na našich pleciach veľkú zodpovednosť a musíme poľnohospodárom aj sektoru poskytnúť nástroje, ktorými budú môcť reagovať na výzvy, pred ktorými stojíme. V tomto krízovom období budú musieť produkovať viac a znečisťovať menej. My sa teda zavezujeme vytvoriť novú spoločnú poľnohospodárskú politiku, e, ktorá poľnohospodárov upevní, zvýši ich konkurencieschopnosť, umožní im brániť sa pred rizikami nestabilných trhov, čo teraz ohrozuje ich prežívanie a obmedzuje ich príjmy. My už nemôžeme ďalej strácať e, čas. A ako som už niekoľkokrát zdôraznil, Európsky parlament si stanovil veľmi veľké ambície prostredníctvom iniciatívnej správy pána Lajna a Algardesa. Chceme sa skutočne pustiť do tohto boja E, vďaka mandátu európskych spoluobčanov e, prostredníctvom postupu spolurozhodovania. Očakávame dobré výsledky v legislatívnej oblasti. Napokon tento mandát nám bol zverený vo väčšine prípadov aj na vypracovanie dvoch iniciatívnych správ. Výbor pre poľnohospodárstvo a DV preukázali, že úsilie v budúcich mesiacoch sa musí sústreďovať na potrebu podpory e, produkcie, pretože tento sektor sa musí prispôsobiť novým podmienkám na trhu. Je dôležité, aby SPP v budúcnosti bola jednoduchšia a pružnejšia a aby sme prijali také opatrenia, ktoré dokážu čeliť krízovým stavom, ktoré tak postihujú trhy a celý sektor za posledné roky. My máme plnú podporu aj komisie, aj poslancov a i rady a dúfame, že dosiahneme rýchlu dohodu. Potrebujeme dohodu a práve pre túto dohodu určite dnešná schôdza prinesie konštruktívne podnety a tie vlastne očakávame od zástupcov poľnohospodárov aj občianskej spoločnosti. Očakávame, že nájdeme spoločné body v návrhoch reformy a rovnako chceme nájsť aj cestu do budúcnosti. Naša práca bude teda užitočná pre poľnohospodárov, ako aj pre všetkých európskych spoluobčanov.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 a organizáciu tejto konferencie, ktorá nasleduje po, po konferencii, ktorú zorganizoval výbor Agri v Európskom parlamente. V tomto kontexte 19. decembra komisia bude organizovať konferenciu na túto tému. Všetci ste pozvaní. Pozvaní sú zástupcovia vedeckého sveta, ktorí nám predstavia analýzy a svoje návrhy na reformu. A takto uzavrieme cyklus troch konferencií, na ktorých sme sa dohodli spolu s radou aj s parlamentom. E, veľmi stručne sa teraz zmiením najmä o obsahu týchto návrhov, aby som zdôraznil tie prvky, ktoré sú dôležité a očakávam, že aj vy sa o nich zmienite. Až doteraz bola debata verejná od predstavenia reformy a vždy sa sústreďovala na otázky E, ktoré sme už často prediskutovali. Chcem sa zmieniť len o tom, že treba brať do úvahy aj úsilie a treba zdôrazniť, že poľnohospodárstvo už e, vyvíja niekoľko rokov veľké úsilie, aby bolo zelené, aby rešpektovalo e, environmentálne normy a tu chcem pripomenúť len toľko, že od 80. 70. a 80. rokov používanie nitrátov, teda dusíkatých e, hnojí veľmi výrazne klesli o 60% a fosfáty o 50%. My navrhujeme teraz zajsť ešte ďalej. Chceme zmeniť e, ducha poľnohospodárstva, E, poľnohospodárske praktiky, ako aj spôsob, akým je poľnohospodárstvo vnímané, pretože dôvera v to, čo robia poľnohospodári a to, čo vníma spoločnosť, mi pripadá veľmi dôležité práve pre budúcnosť. A v tomto smere chceme samozrejme predložiť aj naše návrhy. Konkurencie je schopnosť, tak ako to povedal Paolo, v oblasti eh, poľnohospodárstva zahŕňa takisto aj tie prvky, ktoré sa týkajú ekonomickej konkurencie schopnosti. A tu je veľmi dôležitý návrh a vlastne mohli sme o ňom diskutovať od prezentácie legislatívnych návrhov 12.10. Ide o otázky trhu a organizácie výrobcov. Chcem pripomenúť, že aby sme mohli udržať konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva a umožniť poľnohospodárom prosperovať, my sme naďalej udržiavali priamu pomoc a mali by sme ich teda teraz skonsolidovať minimálne do roku 2020. Samozrejme, že sa musíme snažiť čo najlepšie tieto, túto priamu pomoc rozdielovať medzi členské štáty, ale aj v rámci členských štátov a preto je tu návrh o stanovení hornej hranice týchto, tejto pomoci, e, tak aby sme e, ich mohli tieto, túto priamu pomoc poskytovať čo najcielenejšie. Týka sa to aj novej formy riadenia trhov, kde zasahujú nielen verejné orgány, ale aj všetci aktéry, ktorí sú činní a prítomní na poľnohospodárskom trhu. Tu sme sa rozhodli udržať systém zásahov do trhu tam, kde to bude potrebné. Chceme rozšíriť skladovanie e, v privátnej oblasti na všetky sektory, tak aby sme mali naozaj e, bezpečné zásoby, ktoré bude možné rýchlo zmobilizovať v prípade, že to bude potrebné. Tieto intervencie na trhu e, sa nebudú obmedzovať len na pohyb cien na trhoch, ale budú zohľadňovať aj všetky ekonomické problémy, ktoré môžu vystať a ktoré sa môžu dotknúť toho či oného odvetvia. A preto si myslím, že tieto návrhy skutočne sú schopné vytvoriť bezpečné, bezpečnostné zásoby a že budeme môcť tieto návrhy presadiť. Verím, že rada aj parlament pôjdu tiež týmto smerom. Dôležitú úlohu v oblasti konkurencie schopnosti budúcnosti bude zohrávať aj inovácia, už sme o tom hovorili, nebudem sa pri tom zdržiavať. Ešte by som rád doložil niečo o bezpečnosti. Som povedal, že je dôležité posilniť e, zariadenie a a reakcie na rozličné ekonomické situácie, s ktorými sa stretáme v poľnohospodárskom sektore. A toto bezpečnostné odvetvie e, s, e, už je oddelené od rozpočtu z priamých plán, platieb a predstavuje 3,7 miliardy eur na celé obdobie a to bude možné zmobilizovať na základe doložky o naliehavej situácii, ktorej aplikácia bude rozšírená a potom tu máme druhý pilier, spoločnú poľnohospodárskú politiku a tam máme isté bezpečnostné mechanizmy, ktoré umožnia členským štátom a poľnohospodárom demobilizovať svoje rozpočty, mobilizovať svoje rozpočty na vzájomnú pomoc medzi e, poľnohospodármi, alebo teda prostredníctvom zábezpiek, čo je veľmi efektívne a dá sa tým reagovať nielen na dopady E, klimatické a environmentálne, ale na poľnohospodárstvo, ale možno reagovať aj na dopady trhu. Takže tá, tieto bezpečnostné odvetvy alebo táto bezpečnostné zásoby e, budú môcť byť doplnené spoločnými fondmi a to bude môcť mať veľmi rýchly e, účinok v prípade veľkého pohybu na trhoch alebo veľkého veľkej oscilácie trhov. Ešte ďalší prvok sa k týmto dvom nástrojom pripája. Ide tu o organizáciu výrobcov. Ja si myslím, že v budúcnosti musíme mať e, efektívnejší systém riadenia. Treba jednoducho opustiť tento systém trhu. Treba si uvedomiť, že tento odťažitý byrokratický systém nie je už priateľný. Treba sa skôr sústredovať na poľnohospodárov a ich potreby. A tu treba rozšíriť možnosti a uznať organizácie výrobcov medzi e, profesionálne organizácie naprieč celým spektrom. Je potrebné rozšíriť špecifické opatrenia, ktoré v súčasnosti platia pre ovoci a zeleninu na všetky sektory, aby sa mohli poľnohospodári zorganizovať a aby mohli zorganizovať také aktivity, ktoré povedú ku kolektívnemu trhu, formálne uznanému každým členským štátom. Teda to sú tie e, organizácie výrobcov a medziprofesionálne organizácie. A ešte sa k tomu pridávajú pravidlá výnimky antitrustové pravidlá, ktoré povedú k modernizácii a umožnia e, e, aplikovať antitrustové pravidla nielen na oblasť ovocia a zeleniny, ale na víno a ďalšie oblasti. A výrobcovia budú môcť kolektívne konať, plánovať výboru, výr, výrobu a produkciu, aby vlastne mohli organizovať kolektívnym spôsobom aj investície, aby sa mohli e, pripraviť e, na e, odpoveď na situácie, ktoré vzniknú. Pokiaľ ide o organizácie týchto producentov, tak oni budú podporovaní finančne na začiatku, ale aj pri plnení akčných alebo investičných programov alebo pri programe riadenia trhu. Myslím si, že v budúcnosti tak, ako budeme napredovať v nástrojoch riadenia trhu, tak e, sa viac budeme obracať na tieto organizácie výrobcov a budeme sledovať, či efektívne využívajú tieto prostriedky. Tieto organizácie výrobcov budú môcť robiť prakticky všetko, napríklad plánovať výboru, investi- výrobu, investície, ale nebudú môcť stanovovať ceny alebo kvóty. Ale všetko ostatné budú môcť robiť kolektívne a myslím si, že takýmto spôsobom úloha a miesto výrobcov v agropotravinárskom priemysle e, bude posilnená. To sú niektoré prvky, ktoré som chcel zdôrazniť dnes, pretože sme o týchto nástrojoch zatiaľ veľa nehovorili a tieto všetky nástroje sa týkali priamej pomoci a možnosti poľnohospodárov posilniť ich konkurencieschopnosť, postavenie na trhu a zabezpečiť to, aby poľnohospodárska produkcia v Európe si zachovala svoje miesto tak na európskom, ako aj medzinárodnom trhu. A myslím si, že návrhy komisie treba vnímať takto ako celok. Samozrejme máme isté opatrenia, ktoré aplikujeme, ale na druhej strane máme celú radu nástrojov za cieľom inovácia, výskumu e, v, vo poľnohospodárskej produkcii, čo by malo umožniť produkovať lepšie a lepšie sa prispôsobovať požiadavkám trhu a spoločnosti. To je niekoľko prvkov, ktoré som si želal zdôrazniť a dúfam, že vo vašich vystúpeniach budú zmienky aj o všetkých týchto myšlienkach a že si pohovoríme o tom, ako ich môžeme vylepšiť alebo posilniť. Ďakujem. Ďakujem bardzo, Dacian, i bardzo proszę, prezident. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz má slovo pán Gerd Zunleitner. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Vážený pán predseda, vážený pán predseda výboru, vážený pán komisár, poslankyne poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Chcel by som sa poďakovať polskému predsedníctvu za organizáciu tejto veľmi dôležitej diskusie a musím povedať, že tu hovoríme, e, hovoríme v mene 13 miliónov rodín polnospodárov v Európskej únii. Ak v budúcom roku má polnospodárstvo reagovať na potreby našich občanov, tak vlastne sú tu dve veľké výzvy, ktorým je nutné sa zaoberať. Poprvé, je dôležité zabezpečiť potravinovú bezpečnosť v súvislosti s tým, ako na celom svete stúpa dopyt po potravinách. Potom je tu dôležité zabezpečiť potraviny v prostredí, kde dochádza k klimatickým zmenám a kde sa zhoršujú podmienky. To znamená, že je tu dôležité zabezpečiť alebo prispieť k hospodárskému rastu a zamestnanosti v Európskej únie. Čo sa týka rastu a zamestnanosti, to je veľmi dôležitá téma práve v, súčasť, práve v čase krízy a sektor poľnohospodárstva je veľmi dôležitý, lebo zamestnáva asi 40 miliónov ľudí v Európskej únii. Minulý týždeň na zasadaní G20 svetoví lídry vrátane EÚ hovorili o tom, že je dôležité v zmysle potravinovej bezpečnosti zabezpečiť e, väčšiu efektivitu polnohospodárstva a je nutné zabezpečiť rast. Práve preto sú tu určité časti toho materiálu komisie, ktoré nás nepokojujú. Nie, že my sme boli proti e, ochrane životného prostredia vôbec nie, nie, že by sme boli proti opatreniam, ktoré sa týkajú zmiernenia dopadu klimatických zmien, práve naopak. Polnospodári sú si vedomí toho, že je veľmi dôležité chrániť naše prírodné zdroje a že je dôležité sa prispôsobiť klimatickým zmenám a vnímajú to intenzívnejšie asi ako ostatné vrstvy obyvateľstva. Čo sa týka zachovania našich produkčných kapacít a dokonca zvýšenia produktivity, to sú tiež ďalšie dôležité výzvy, ak chceme zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a ak chceme prispieť hospodárskému rastu. Komisia zohľadnila tú zelenú časť požiadaviek a čo sa týka tej časti rastu, tak tu kompletne ignorovala. Zoberiem ten príklad. 7% e, plôch, obrábaných plôch by mali byť e, vyňaté z produkcie. Je to vôbec realistické a chceme zvýšiť produkciu? Je to zmysluplné, keď sa vlády snažia podporiť bioprodukciu, snažia sa podporovať e, biomateriály a bioenergie. Je to zmysluplné v čase, keď potrebujeme hospodársky rast? prísť s takýmito požiadavkami a respektíve záťažmi na polnospodárov bez toho, že by sa niečo pre nich spravila, spravilo, spôsobuje dodatočné náklady a spôsobuje to dodatočnú záťaž pre polnospodárov. Výsledok toho budú buď vyššie ceny pre spotrebiteľov, alebo to bude vyššia miera závislosti od dovozov, alebo kombinácia dvoch. Je to to, čo skutočne chcú vlády a verejnosť? My sme toho názoru, že polnospodári môžu prispieť zmierňovaniu dopadov klimatických zmien a musia to vykonať, ale tie opatrenia, ktoré je nutné v tej súvislosti vykonať, musia byť opatreniami, ktoré zároveň budú podporovať tento dynamický a dôležitý sektor. Naša odpoveď znamená zelený rast pri zohľadnení trvalej udržateľnosti. Pánovi komisárovi ide o legitimáciu eh, platieb, ale my si myslíme, že zelený rast je určite lepší postup ako screening. Ak máme zabezpečiť rast a potrebnú bezpečnosť v, čo, v svete, ktoré je čoraz menej istý, ak chceme prispieť k zamestnanosti a hospodárskemu rastu v Európskej únii a má to byť trvalo udržateľným spôsobom, tak podľa môjho názoru verejnosť bude musieť uznať, že náklady spoločnej pomostárskej politiky, ktoré dosahujú menej ako 1% celkových e, verejných výdavkov EÚ, že tieto výdavky sú určite veľmi dobre využitým peniazmi. To znamená, že je dôležité, aby sa zelený rast riešil v rámci druhého piliera. Je dôležité, že komisia jasne poukázala na to, že vidiecký rozvoj môže prispieť k stratégii do roku 2020 pre inteligentný rast. Ďalší problém, ktorý tu máme v súvislosti s návrhom komisie, je to, že tu nie je žiadne zjednodušenie. Tie návrhy, ktoré sa týkajú screeningu, cross-compliance a cap capping, tak ako je to zadefinované, vedú k tomu, že ten systém eh, verejnosť nemôže považovať za transparentný a je to čoraz komplikovanejšie tak pre vlády, ako aj polnospodárov. Ak návrh nepriniesie žiadne zjednodušenie, musí byť predsa prepracovaný my plne podporujeme tú myšlienku, aby priame platby sa orientovali na aktívnych polnospodárov. Podľa nás bol najlepšie, aby členské štáty mali určitú možnosť flexibility, aby mohli posúdiť to, kto sa považuje za aktívneho polnospodára a kto nie. My sme proti tým maximálnym hraniciam nielen preto, lebo bude rásť byrokratická záťaž, bude tu budú sankcionované podniky, ktoré sa snažia sa modernizovať a potom budú trestané aj podniky, ktoré sú organizované ako družstva a budú tu ďalšie nabalujúce sa efekty. My sme toho názoru, že komisia, čo sa týka prerozdelenia priamých platieb medzi členskými štátmi, je na dobrej ceste. Pre nás je dôležité, aby tu sa pristupovalo spravodlivo ku všetkým polnospodárom pričom je nutné samozrejme zohľadniť e, východiskové podmienky. Akceptovateľná je aj to, aby sa vytvorili určité paušálne platby pre polnospodárov, ktorí by sa orientovali podľa jednotlivých štátov. Bude to bolestivé pre polnospodárov, potrebujú viac času a vyššiu mieru flexibility na to, aby sa vysporiadali s negatívnymi vplyvmi nových platovných systémov. Tieto zmeny musia prebehnúť e, stupňovito počas celého časového obdobia a nie tak, ako to navrhla komisia, kde je vysoká štartovacia záťaž už v prvom roku 40 Súhlasíme s komisiou v tom, že členské štáty musia mať určitú flexibilitu v rámci platieb, ktoré sú odpojené od e, produkcie. Nie sme spokojní s návrhom komisie, ktorý sa týka podporných prostriedkov pre, e, pre regióny, ktoré sú v špecifických podmienkach, kde by jedna časť sa riešila v rámci prvého piliera, druhá časť v rámci druhého piliera. Prečo takto komplikuje? Rovnako ako Európsky parlament, ani my neakceptujeme e, definíciu znevýhodnených regiónov, preto sme predložili príslušné návrhy. Tu sa dostávam k, vidiec, k rozvoju vidieckého priestora a už som vlastne naznačil, že v tom dokumente nie sú žiadne konkrétne opatrenia na zelený rast. Robíme si starosti s tým, ako bude fungovať strategický rámec praxi. Čo sa týka ostatných aspektov návrhu komisie, čo sa týka druhého piliera, tak to podporujeme. Sme toho názoru, že ten odklon od osového princípu k tematickému je nutné uvítať. Dôležité je to, že sa podporujú inovácie a pevne veríme, že európske inovačné partnerstvá budú viesť k čoraz viac integrovanému konceptu, kde bude výskum, poradenstvo, kde sa to podarí všetko zájomne skombinovať. Dovolte, aby som ešte sa vedel k trhovej stabilite. Toto je samozrejme tiež dôležitou súčasťou e, potravinovej bezpečnosti. Nechceme sa vrátiť k starému systému riadenia trhov, rozhodne ale potrebujeme také mechanizmy, ktoré, budú, ktoré zabezpečia rýchlu reakciu e, v dobe krízy a ktoré môžu prispieť stabilizácii. To znamená, že je nutné zabezpečiť to, aby nové krízové rezervy komisie boli k dispozícii. Na záver by som sa chcel vrátiť k tomu, čo som vlastne už na úvod povedal. A chcel by som povedať, že najväčšia výzva, ktorá je pred nami, spočíva v tom, že musím zabezpečiť to, aby polnohospodárstvo e, zabezpečilo bezpečné zásobovanie potravinami, aby zabezpečilo hospodársky rast. My si myslíme, že odpoveď komisie na tieto výzvy musí byť zlepšená Vieme, že sme ešte iba na začiatku e, celého dlhého procesu diskusí a Nemyslím si, že môžeme rozhodnúť o budúcnosti spoločnej pomorskej politiky, kým je rozhodnuté o rozpočte. Ja si myslím, že sa nám spoločne podarí zabezpečiť to, aby budúca spoločná polnospodárska politika prispela k tomu, aby z európskeho polnospodárstva sa stalo, stalo E, rentabilné a dynamické inovačné odvetvie, ktoré zvládne e, úspešne všetky výzvy. A ešte na záver by som sa chcel vyjadriť k hodnote spoločnej polnospodárskej politiky. Ak by Európska únia v mnohých ostatných oblastiach fungovala tak, ako spoločná polnospodárska politika, tak by sme vlastne tú terajšiu krízu vôbec nemali. Ďakujem. Dziękuję bardzo, Gerti, bardzo proszę. Dziękujemy. A teraz Paolo Bruni, prezydent, predseda uh, e, Kogeka. Ďakujem. Pán Savický, chcel by som pozdraviť pána Paula de Castra, ktorý je predsedom výboru pre poľnohospodárstvo i všetkých prítomných europoslancov ako aj všetkých hosti tohto vypočutia. Chcem vás oboznámiť s príspevkom Kožeka. To je e, Federácia európskych e, poľnohospodárskych a potravinových e, federácií. Ich je viac ako 8 tisíc a patrí tam asi 7 miliónov poľnohospodárov v Európe. Môj kolega sa dotkol e, všeobecných aspektov návrhu komisie a tak ako naznačil pán komisár Siolos, chcel by som sa sústrediť na tému, ktorá sa týka trhov. Teda ide tu o konkurencie schopnosť. Táto kapitola je naozaj nevyhnutná, a myslím si, že my budeme musieť venovať všetku našu pozornosť tomu, aby naše poľnohospodárske e, družstva boli e, konkurencieschopné vzhľadom na neeurópske e, podniky, kde pravidlá bezpečnostné normy sú iné, voľnejšie ako v Európe. Takže je oveľa ľahšie tým e, podnika, podnikom mimo Európskej únie produkovať svoje výrobky. Takže my by sme mali využiť reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky na to, aby sme prijali také mechanizmy, ktoré by zaručili konkurencieschopnosť a budúcnosť poľnohospodárstva. Rovnako treba vziať do e, úvahy aj zamestnanosť. My často na to zabúdame. Často myslíme na zamestnanosť v oblasti automobilového priemyslu, ale všetko, čo sa týka poľnohospodárskeho a agropotravinárskeho priemyslu, tak štatistiky nám priamo či nepriamo ukazujú, že jedno zo šiestich pracovných miest v EÚ je v poľnohospodárstve. Aby sme zachovali e, tieto pracovné miesta, musíme garantovať zamestnanosť, zamestnanosť v Európskej únii. Ja si myslím, že už sme hovorili dosť o tom, že je potrebné viac produkovať, že je potrebné podporovať rast a to najmä vzhľadom na e, prognózy FAO na budúce roky. Nezabúdajme však na objektívne údaje, ktoré nám pripomínajú, najmä pokiaľ ide o osivo, že Európa e, v Európe je rast menej ako 1, 1% v tomto sektore. Čiže treba e, sústrediť e, výskum a inováciu na to, aby sme produkovali viac. To je pre nás imperatívne. A ešte by som rád vás upozornil na ďalší aspekt, ktorý podľa môjho návrhu je tiež súčasťou otázky konkurencie schopnosti. Aby jeden podnik bol konkurencieschopný, tak musí byť výkonný v rámci celého potravinového e, reťazca. A prvé ohnívko tejto reťazca, tohto reťazca je práve poľnohospodárstvo. Keď si to všetko zrátame, tak si uvedomíme, že poľnohospodárstvo dosť dostáva najmenšie percento hodnoty, všeobecnej hodnoty potravinového reťazca. A to je jasný signál na to, že treba niečo urobiť, aby sme e, dosiahli opätovnú rovnováhu v, tejto, v tomto reťazci. Pokiaľ ide o e, konkurencii, pravidlách o konkurencii, ktoré zavie dol pán Tajany, tam sú zohľadnené isté otázky, ale ako som už povedal, a hovoril som o tom aj s pánom Siolosom v Ríme pred niekoľkými dňami. Ja si myslím, že e, spoločná poľnohospodárska politika by mala odpovedať aj na tieto témy, ktoré sa týkajú hodnoty jednotlivých častí potravinového reťazca a jej valorizácie. A preto treba poľnohospodárstvo vziať do úvahy aj v rámci reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky. To umožní posilniť poľnohospodárov. A ja som si veľmi rád poznamenal to, čo sa navrhuje v návrhu reformy, pokiaľ ide o asociácie výrobcov a medziprofesionálne asociácie. Ja si myslím, že to je správny smer. Ale musíme byť opatrní, musíme si dávať pozor na modality a typológiu týchto organizácií výrobcov. Musia to byť skutočné organizácie. Komisár spomenul jeden príklad, ktorý sa mi veľmi páčil a naozaj si myslím, že sa to bude môcť, že sa k tomu budeme môcť vrátiť v debate pán komisár povedal. Model, e, model vlastne ten primárny musí byť prevzaný aj v iných sektoroch. Áno, a tu e, organizácie e, výrobcov budú disponovať produktami, výrobkami, ktoré vyšli od poľnohospodárov a budú sa zaoberať komercializáciou. Ak tento model budeme aplikovať do všetkých sektorov, tak je to výborné a myslím si, že to bude garantovať ten konkrétny charakter týchto organizácií. V Kožeka sa nazdávame, že ideálny model by mohol byť napríklad model družstiev, ale ak si ho nevyberieme, e, tak dôležité bude to, aby sme vytvorili reálnu firmu, reálny podnik, a na záver ešte jedna zmienka e, o špecifických nástrojoch riadenia krízy. O tom sa už tiež hovorilo. Tieto nástroje sa stanú aj nástrojmi, ktoré budú nevyhnutné. Pán Des už hovoril o tom vo svojej iniciatívnej správe. Poľnohospodárstvo budúcnosti nebude Včepa poľnohospodárstvom po, včerajška poľnohospodárstvo v budúcnosti bude poľnohospodárstvo, kde e, krízy budú vytvárané klimatickými zmenami a my budeme musieť mať nástroje, ktoré umožnia poľnohospodárom zachovať integralitu svojich e, príjmov. To znamená, že my ich musíme vytvoriť lebo oni tieto nástroje budú základným nástrojom prežitia poľnohospodárov. Hovorím vám teraz o budúcnosti, ale keďže je tu prítom na aj Rada ministrov, aj predseda výboru Agri a DV a, a vidieckého rozvoja, tak chcem ešte vás upozorniť na otázku riadenia kríz a riešenia kríz. Mm, pomysleme si na rok 2012. Viete, že tam, e, je tam problém dodatočných finančných dotácií, ktoré boli udelené poľnohospodárským organizáciám a už to bolo predmetom dohody medzi parlamentom a radou, ale nemali sme definitívne odpovede, pokiaľ ide o e, sumy, ktoré na to uvoľniť. Ja ešte o tom tiež nemám vôbec predstavu. A na záver chcem povedať, že dúfam, že v rámci e, dvoch schôdzi medzi tromi inštitúciami za prítomnosti sociálnych partnerov, ktoré sme mali, tak tam nám komisár, a aj dnes nám komisár povedal, že 19. decembra bude ďalšie zasadnutie, ďalšia konferencia v komisii, čo uzavrie celý cyklus, tak e, myslím si, že dnes by sme si mali e, vyjasniť, kto aké postoje zaujíma. A pokiaľ ide o udalosti, ktoré e, zorganizoval poslanec Kapulaš Santuš, tak by sme mali nájsť také zblíženia medzi jednotlivými stanoviskami, ktoré tu boli vyjadrené. A pokiaľ ide o zrážky, tak to by nám malo umožniť pochopiť, odkiaľ prichádzajú alebo aké sú zdroje postojov jednotlivých členov a nájsť konsenzus. Ďakujem. Ďakujem, Pavlo. Mocno. Ďakujeme, Pavlo. Výrazne si odkazoval na budúcnosť som presvedčený, že minimálne mladí voľnohospodári e, majú tu obavy. Teraz bude hovoriť Joris Becker, ktorý je pre, e, s predsedom asociácie SEJA. Ďakujem, vážený pán predseda, vážený pán komisár, členovia parlamentu, kolegovia. Rád by som vyjadril vďaku predsedníctvu za zorganizovanie tejto konferencie. Mňa teší, že tu môžem zastupovať 1,8 milióna mladých polnohospodárov. Podľa mňa výzvy a ambície budúcnosti e, znamenajú potrebu silnej spoločnej novej polnohospodárskej politiky. Ak máme tieto výzvy splniť, naša politika potrebuje aj rovnako ambiciózny rozpočet. Poľnohospodárska výrava vychádza z dlhodobých investícií nielen v aktívach, ale aj do ľudského kapitálu. Pokiaľ ide o ľudský kapitál, no už tu je veľká výzva a možná hrozba pre európske polnohospodárstvo. Hrozby sú tu starnutie obyvateľstva, odchod z vidieka a nech ochota vstupovať do tohto sektoru. Momentálne európske polnohospodárstvo je eh, v kríze. Je to len vrch Eh, ľadovca, špička ľadovca, polnohospodárstvo predsa je, potrebuje v budúcnosti eh, investície. Treba výrazne investovať do eh, našich budúcich polnohospodárov. Konať treba teraz. Podporujeme legislatívny návrh priorit v prvom i druhom pilieri pre mladých polnohospodárov počas prvých piatich rokov ich e, činnosti. Toto uznáva, aká je zraniteľná situácia práve mladých vzhľadom na veľkú volatilitu, výkyvovosť trhu. Opatrenia však uh, uh, musí zostať na báze man- uh, povinnosti a na úrovni tých 12, 2% národných uh, obálok. Ak máme tieto opatrenia implementovať, potrebujeme viac flexibility na úrovni členských krajín, aby sme splnili konkrétne potreby mladých poľnohospodárov. Pokiaľ ide o rok 2011, teda referenčný e, rok pre nároky na e, obdobie od roku 2014, nemala by to prekážka pre e, uchádzanie sa mladých kandidátov. Národné možnosti by mali byť od roku 2014 prístupné práve pre mladých pokiaľ ide o opatrenia v druhom pilieri pre mladých polnospodárov. Vítame návrhy pána komisára, predovšetkým preferenčné spolufinancovanie 70 tisíc eur inštalačné eh, podpory v celej Európskej únii. Smerom k budúcnosti u súrnosť generačnej obnovy a takisto pokračujúca potreba trvá udržateľnej polnospodárskej výroby zelenší prvý pilier, ale súčasne chceme pod, podčiarknúť, že polnohospodárstvo je najzelenejším sektorom európskej ekonomiky. Ak máme dosiahnuť silnejšie záväzky farmárskej komunity a dosiahnuť najlepšie výsledky, tento zelený e, charakter musí mať dobrovoľnú bázu. Nie sú tu riešené environmentálne, ekonomické e, výzvy a diverzita európskeho poľnohospodárstva. Preto navrhujeme naozaj manuál opatrení zohradňujúci klimatické zmeny a diverzitu, rovnako aj konkurencieschopnosť a požiadavky produktivity. Opatrenia by mali e, e, obsahovať jednotlivé metódy manažmentu vodných zdrojov i pôdy. systémy neustále, neustále e, e, rotácie úrod a stále e, pasienky. Tento manuál opatrení by poskytol viac flexibility a lepšie by zapadol do požiadavek všetkých členských krajín. Chcem zdôrazniť, že akékoľvek fixné percento ekologicky zameraných e, o, o oblastí E, je kontraproduktívne a nezotrvá e, voči požiadavke udržateľnosti. Toto je e, mimo súladu s veľkými požiadavkami potravinového reťazca. Naďalej diskutujeme na doladení našej pozícii, ale v každom prípade je tu potreba polnospodárskeho sektoru, ktorý prináša dobré zisky. Záverom chcem snáď zdôrazniť výzvu k silnej generačnej obdove reakcie na najväčšie výzvy pre našu budúcnosť. Ďakujem za možnosť vystúpiť tu dnes. Ďakujem bardzo. Ďakujem. Teraz by som chcel otvoriť rozpravu. Každý má 4 minúty. Ak budeme disciplinovaní, každý, budeme mať viac možných, možných e, príspevkov. Pán Kapulus Santos je prvý rečníkom. Dobrý ja. Ďakujem, vážený pán, pred, pán minister. V prvom rade by som sa chcel stručne zmieniť o tom, že moja politická skupina si vysoko cení vaše úsilie, ako aj poľské predsedníctvo, e, vďaka e, vynikajúcim vzťahom s parlamentom a táto konferencia je toho príkladom. Chcem sa poďakovať aj pánovi komisárovi, ktorý má permanentnú prítomnosť v parlamente a som presvedčený, že táto výmena názorov E, a taká pravidelná výmena názorov bude rozhodujúcim e, faktorom k tomu, že celý tento proces sa zdarne uzavrie. Ja ako poslanec a koordinátor socialistickej skupiny mám svoje vlastné postoje, ako aj postoje mojej skupiny, pokiaľ ide o e, reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pred dvoma rokmi som ich aj vo verejnom dokumente vyjadril. A už sme s uspokojením skonštatovali, že niektoré prevzala e, aj komisia do svojich návrhov. Bohužiaľ, ďalšie neprijali, ale tie, ktoré neboli prevzaté, chceme predložiť v tomto kole rokovaní. V súčasnosti e, nie som tu na to, aby som sa vyjadroval e, k niečomu ako spravodajca. Ja som skôr otvorený kritike a návrhom, ktoré by mohli byť užitočné a mohol by som ich začleniť do mojej správy. Chcel by som však zdôrazniť dve alebo tri stránky celej veci. Poprvé, v tejto fáze od 12. októbra si myslím, že komisia aj pán komisár e, boli nespravodlivo kritizovaní v niektorých aspektoch. My máme tendenciu zdôrazňovať negatívne aspekty návrhov a zabúdame na pozitívne aspekty. A e, návrh komisie má skutočne mnoho pozitívnych návrhov a ďalšie chceme vylepšiť. Samozrejme, že sa budeme sústredovať na tie, kde e, nie sme až takí spokojní. Mám takú stručnú otázku. Neočakával som, že komisia vo svojom legislatívnom návrhu o nariadení o priamých platbách e, doloží NEX 2 a NEX 3 s rozdelením národnej obálky môže vyvolať vojnu o to, že kto získa väčší alebo menší obnos a môže to spôsobiť veľmi komplikované problémy. Ja by som bol radšej, keby sme boli, e, vybrali nejaké kritéria, a z ich aplikácie by sa potom rozhodlo, ktorý štát dostane koľko peňazí, tak ako tomu vždy bolo. Okrem toho tu máme problém v súvislosti s rozpočtom. Ja si myslím, že tu budú tiež problémy paralelné ako problémy všeobecného rozpočtu EÚ. No a potom tu máme ďalšiu otázku, ktorú takisto si treba premyslieť a dohodky sa zamyslieť, tak to je otázka e, tej zelenej zložky e, poľnohospodárskej politiky. To je dôležité voči spoločnosti. E, v tomto smere návrh komisie je trochu taký zmetený, ale my sa snažíme pochopiť ciele, ako aj potreby, tak aby si každý uvedomoval, že toto je jeden z najdôležitejších prvkov novej poľnohospodárskej spoločnej politiky. No a ja by som chcel prispieť k tomu, aby sme našli uspokojivejšie riešenia, ktoré by garantovali rešpektovanie životného prostredia, ale zároveň aj zachovanie konkurencie schopnosti. A my chceme naozaj toto dokázať, že sa to dá. Ďakujem. Ďakujem bardzo i bardzo proszę. Ďakujeme a teraz má slovo Michel Dante. Merci, monsieur président. Ďakujem, vážený pán predseda. V mene parlamentu by som mal vypracovať časť správy o spoločnej organizácii trhov. Už som mal príležitosť vyjadriť sa v tomto okruhu. Vítam prácu komisára, komisie, ktorá ponúka veľa príležitostí zorganizovať sa a posilniť moc výrobcov e, prostredníctvom organizácií a legitimizácie e, ich legitimizácie v oblasti konkurencie. Ja si myslím, že teraz e, to gro debaty spočíva, že prečo to robíme. Nestačí, aby sme mali dobré organizácie výrobcov a profesné organizácie je potrebné, aby to vyplnilo a splnilo svoju úlohu na trhoch, tak ako to e, spomenul pán komisár. Treba samozrejme stanoviť istú cenu, napríklad zoberme si takú, také družstvo, zoberme si ako príklad práve Kožeka, tak keď si nestanoví ceny, tak už potom vlastne nemá dôvod k existencii. Čiže mali by sme si stanovovať ciele inteligentne. V tejto otázke o konkurencii sa musíme spoločne zamyslieť nad tým, ako prepracujeme aplikáciu článku 120 zmluvy a článku 40, ak sa nemýlim. Včera sme tu mali spoločné organizácie, ktoré sú prítomné na trhu a dnes by sme sa mali zamyslieť, ako dať opätovnú silu tejto možnosti organizácii výrobcov, pretože tento dokument, e, ktorý má byť dnes prezentovaný vo VTO, by nám mal pomôcť e, túto výzvu prijať. Komisia o tom už hovorila pred niekoľkými mesiacmi, my sme to prevzali tiež v našej správe pred niekoľkými mesiacmi v roku 1995 obrad celého E, poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora bolo 415 e, miliard eur a v roku 2008 to bolo 151 miliard. A keď sa pozrieme na tieto rozdiely, tak si uvedomíme, že všetci mali z toho výhodu, okrem tých prvotných výrobcov, poľnohospodárov. A my prostredníctvom prvého alebo druhého pilieru môžeme do poľnohospodárstva naďalej pumpovať peniaze, ale bohužiaľ situácia výrobcov, prvotných výrobcov sa nezlepší, takže ja by som chcel vyzvať všetkých partnerov, aby pracovali na týchto otázkach, aby skutočne ich rozpracovali aj v tejto oblasti. No bardzo proszę sprawozdawcę Alberta Dessa o zabranie głosu. Ďakujeme teraz pán spravodajca Albert Dess. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, vážení odborníci, ja by som chcel takisto poďakovať e, pánu komisárovi za túto usilovnú šestostranovú prácu. Problémy začínajú vtedy, keď táto usilovná e, práca sa e, rozčlení rozmení na drobné, tak povediac. Určité návrhy sú v poriadku a chcem tu uviesť pár bodov, kde treba nájsť ešte riešenia. Keď sa pozriem na tých 7%, ktoré tu už boli pomenované, tak e, sa síce môžu započítať doterajšie elementy, ale niektoré komuny v mojej krajine ukazujú, že tam sa diali veci v 70. rokoch a krajinské prvky nepatria polnohospodárom, ale komúne. 500 hektárov s 10% e, krajinských elementov. Prečo by mali teraz ešte ďalších 7% polnohospodári dávať k dispozícii? Veď už to je, veď už je k dispozícii 10% a jednotlivý pol, polnohospodár by mal teraz si prenajímať od komunity tieto percentá? To jednoducho nejde, na to treba nájsť iné odpovede. Alebo 50 hektárový podnik, ktorý nemá takéto krajinské elementy a ten má teraz e, odstaviť 3, 3 e, e, My máme v Bavorsku cenu 800 eur za hektár takže musí za 3,5 eh, eh, prenajímať bez nejakých ziskov. Keď na hektár má zisk 280 eur, tak musí 10 hektárov obhospodarovať, aby zisk za, túto, za toto prenajímate eh, obhájil. To nemôže byť prípustné, tak toto nie je v poriadku. Na to treba nájsť odpovede a dokážem si postaviť, že vždy vtedy, keď v nejakom regióne týchto 7% je už k dispozícii, tak polnos, taký polnospodár by mal byť vyňatý z tejto úpravy. V určitých oblastiach Európy to môže dávať zmysel. Druhý bod, ktorý som chcel pomenovať, to je uh, téma uh, obmeny plodín. Sú, uh, E, sú tu strmé, vysoké polohy, ktoré pracujú vo vysokých výškach, kde majú 4 ornej e, pôdy, 4 hektáre kukurice. Ako má potom tento polhospodár e, v 800 metroch realizovať zmenu plodín tam hore, kde má na štvorcový meter 200 litrov zrážok, tam nemôže pestovať tieto tieto čísla. Možno hovoriť, pán komisár, o 15 či 20 hektárov. Táto hranica nie je v poriadku. A ďalší bod sú znevýhodnené oblasti. Tu musíme nájsť iné riešenie, keď prvé výpočty ukážu, že vo Francúzsku, v Nemecku alebo inde v budúcnosti e, znevýhodnené oblasti sú tie, ktoré momentálne majú najvyššie zisky, tak čo si v tomto hodnotení nie je v poriadku, takže aj tu musíme nájsť iné odpovede. A ďalej by som chcel poprosiť, aby v krajinách, kde je, je veľmi vysoký podiel druhého piliera, dobrý príklad je Bulharsko, prečo by tieto krajiny mali len 5% z druhého piliera do prvého, veď predsa by sa dalo hovoriť o 10 alebo 15%, pretože krajina z časti uh, e, uh, e, nevyužívajú e, druhý pilier, lebo tu je spolufinancovanie. Aj tu by sme chceli vidieť e, väčšiu spravodlivosť v prvom pilieri. Takže my máme e, čas v budúcich mesiacoch spoločne, pán komisár, spolupracovať. Vy ste naznačili, pán komisár, ochotu kompromisov, treba sa orientovať praxou. To je úloha parlamentu i rady, aby sme v konečnom dôsledku mali implementáciu, ktorá sa riadi praxou a potom si myslím, že e, budú s nami aj polnohospodári, ale nie, keď budú vidieť z Bruselu e, návrhy, ktoré nebudú môcť byť uvedené do e, praxe. Vám, pán Savický, ďakujem za toto podujatie, aby sme spoločne naprieč inštitúciami mohli diskutovať o všetkých týchto problémoch. Ďakujeme. Teraz predstaviteľ a, je to zastupca e, Dánskej, Dánskej rady polnospodárov. Ďakujem, predseda. Ďakujem za možnosť, že tu môžem e, dnes hovoriť. Hovorím v mene výrobcov potravín v Dánsku. 20 dánskeho exportu. Hovoríme tu síce o polnospodárskej politiky, majú narastať, e, má narastať produkcia e, polnospodárských výrobkov, keď chceme e, konzumovať tak ako a Američania potrebujeme rovnaký náraz, musíme viac produkovať s menšími zdrojmi a preto polnospodárska politika je politika rastu. Potrebujeme vyvážený rast. Polnospodári musia produkovať menej s oveľa menej zaťažením prostredia Všetko má ísť ruka v ruke, požiadavky e, hospodárskej súťaže. Máme tu najťažšie e, štandardy e, život ekologické. Musíme vy, vy, vyriešiť výzvy v Európe a nepreklápať tieto problémy na tretie krajiny. Je to výzva pre celú spoločnosť a znamená to, že treba zabezpečiť potraviny pre všetkých. Ide aj o ďalšie zdroje energii. Za každ- za, na každých 100 pracovníkov v Dánsku potrebujeme 130 uh, e, miest v potravinárskej oblasti. Úloha je vyt- smerovať tu k rastovej politiky smerom k efektívnym a produktívnym e, formám voľnohospodárstva. Potrebujeme aj podporu medzi krajinami, ale nesmieme zabúdať aj na to, že terajšie podpory sa prerozdeľujú z objektívnych kritérií vo vzťahu k, v, k rozmerom jednotlivých podnikov. Takže sú to krajiny, ktoré majú v porovnaní najväčšiu polnospodárskú produkciu, by nemali e, byť zodpovedné same za financovanie. Veď máme najvyššie náklady, pokiaľ ide o životné prostredie a polnospodárskú politiku, tak je tu dôležité, aby tu bol rast potrebujeme e, zlepšiť konkurencie, schopnosť e, hospodárenie s prírodnými zdrojmi a toto všetko musí e, byť zodpovedajúcim spôsobom financované z tohto rozpočtu. Poľnohospodárskú produkciu chceme podporovať, vnútorné prerozdelenie, tak ako to navrhuje komisia, tak to je radikálny návrh a samozrejme to má dopady aj na výrobcov zeleniny i mlieka. Členské krajiny musia byť podporované Polnospodár potrebuje samozrejme aj čas na to, aby e, využil tento čas na výrobu a nie na byrokratickú činnosť. Potrebujeme jednoduché predpisy. Ďakujem. Ďakujem. A teraz zastupca španielskej e, e, z asociácie. Nech sa páči. Dobré odpoludnie. Najskôr by som chcel poďakovať poľskému predsedníctvu za zorganizovanie tejto schôdze, ako aj Európskemu parlamentu za to, že nám poskytol priestory. Ja e, zastupujem organizáciu, ktorá zastupuje 4 tisíc e, poľnohospodárských družstiev zameraných na produkciu zeleniny, olivového oleja, vína, mlieka a my predstavujeme asi 20, e, v oblasti obratu 20 miliard eur a združujeme asi milión poľnohospodárov, ktorí predstavujú 50 agrárnej populácie Španielska. Nebudem e, zdôrazňovať pozitívne aspekty návrhu, je ich viac a je tam evidentný pokrok, ale rád by som sa vyjadril ku kľúčovej téme a to agropotravinárska oblasť. Jedným z cieľom v tejto oblasti je zvýšiť eh, situáciu poľnosvodárov eh, v oblasti potravinového reťazca. Ale vidíme, že ciele eh, tu sa nezhodujú s našimi želaniami nariadenia, ktoré existujú, už umožňujú istú flexibilitu a ja si nemyslím, že, tá, že nariadenie 79 umožňuje, aby členské štáty to, túto oblasť revidovali. Ale e, je tu ďalší aspekt, e, no, ktorý prináša isté novinky a to treba využiť, aby sme pokročili dopredu. Je potrebné zlepšiť e, podmienky e, uznania zeleného poľnohospodárstva, lebo e, často sa o tom vôbec nehovorí. Nerobí sa a nehovorí sa nič o tom, či majú alebo nemajú mať ľudské alebo technické zdroje na to, aby dosiahli svoje ciele. Takže súčasný návrh komisie môže sa adresovať poľnohospodárom, firme a tak ďalej. Takže my by sme boli radi, keby sa e, článok 106 návrhu e, zlepšil, aby boli uznaní poľnohospodári, aby e, mohli disponovať ľudskými a technickými prostriedkami. Naši ľudia sa nazdávajú, že tie asociácie poľnohospodárov, ktoré spoločne hospodária, môžu si stanovovať ceny, sťahovať tovary, e, môžu rozhodovať o ponuke. Takže ak tento model, ktorý navrhuje komisia a článok 106 sa nezmení a nezlepší, nebudeme môcť stanovovať ceny a regulovať ponuku. Takže ja čakám, že tak rada ako aj parlament e, urobia niečo, v oblasti uznania e, výrobcov a poľnohospodárských e, družstiev. Takže boli by sme radi, keby článok 106 e, sa zmenil týmto smerom. Takisto nás znepokojuje článok 125 beď a 125 ter z nariadenia z roku 2008 ohľadne ovocia a zeleniny. Nevieme, prečo tieto články sa zrušili, keď sú tu ďalší aktéry e, a ďalšie prvky ako víno, olej a tak ďalej a tak ďalej. A nás naozaj znepokojuje, že toto zmizlo. I keď sa hovorí, že to sa bude rozvíjať prostredníctvom delegovaných aktov, ale napriek tomu by bolo dôležité, aby sa to zachovalo v tých základných aktoch. A takisto nás znepokojuje napríklad e, spôsob platieb. U nás napríklad e, družstvo dostane platby napríklad milión eur a tie e, patria 5-6 tisícom malých rolníkov, takže my by sme neboli radi, keby sa nejaké takéto obmedzenia aplikovali na tieto, na tieto platby. I teda komisia hovorí, že chce zjednodušiť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 ja som tu na miesto pána Sancheza za asociáciu koordinačnej organizácie rolnického života, ktorá je prítomná v 18 európskych krajinách. A najskôr by som chcel E, urobiť jedno vyhlásenie. Pán Savický, pán De Castro, my sme naozaj veľmi prekvapení spôsobom, ako bola táto rozpráva organizovaná a prezentovaná ako rozpráva so sektorovými organizáciami a mimovládnymi organizáciami. Ale viac ako 45 minút ste dali slovo jednej organizácii Kopa Kožeka Seža, e, ktorá je veľmi vzdialená tomu, aby, pred, aby zastupovala všetkých európskych poľnohospodárov. My sme od roku 1987 naviazaní na a, sektor. Ide tu o nepriateľnú reguláciu demokracie, monopol reprezentácie, zastúpenia, či už politického alebo odborového, nám pripomína tie najtemnejšie obdobia 20. storočia. Európska komisia minulý rok otvorila širokú debatu o reforme spoločnej polnostárskej spoločnosti s občianskou spoločnosťou a my sme to privítali. Treba otvoriť debatu a nie uzavrieť. My žiadame predsedu výboru pre poľnohospodárstvo v e- Európskom parlamente aj budúce predsedníctvo EÚ, aby zorganizovali pluralistické organizácie. A na dnešné popoludne, ja to naozaj veľmi ľutujem, moja osobná aj odborová etika e, by ma nutia k tomu, aby som túto sálu opustil, lebo demokracia je posvetná. Ja vám pošlem písomne náš postoj k reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky a tým ktorí tu zostanú, odporúčam, že si, aby si vyzdvihli naše stanovisko na ľavej strane. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za to vzpanialú demonstráciu nezávislosti. Ďakujem pekne za túto demonstráciu nezávislosti. Myslím si však, že všetci sme e, Máme slobodu zorganizovať si e, e, rozhovory o budúcej SPP. Ja vás v tom len podporujem. Vaša deklarácia bude zohľadená. Teraz dám slovo Švédsku. Pán e, Hlvskok. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, členovia parlamentu. Federácia švédskych polnospodárov e, zastupuje 170 tisíc e, členov, jednotlivých členov, ktorí spravujú e, lesné či polnospodárske prevádzky. Takisto kooperatívy družstva zastupujeme 9 celo, celo, HDP Švédska. Chceli by sme vidieť polnospodárskú politiku, ktorá prispieva a ktorá je politikou, ktorá podporuje aktívne spolnohospodárstvo udržateľným a etickým spôsobom. My vítame e, to, že tento návrh e, uznáva potrebu dlhodobej produkcie potravín v EÚ. My si myslíme, že návrh je dobrou základňou pre spoločnú polnohospodárskú politiku. Vítame ambície smerom k trvalej udržateľnosti tejto politiky. Hoci e, podporujeme a chápeme potrebu všeobecne zelenšej SPP, myslíme si, že je zložité nájsť taký zelený charakter, ktorý by hoval všetkým členským krajinám. Napríklad na severe Európy diverzifikácia úrod prinesie viac byrokracie a bude mať obmedzený environmentálny dopad. Toto je napríklad, e, toto platí pre polnohospodárov v určitých oblastiach. Takisto si myslíme, že je možné, že keďže je stále možné e, stále možné e, podporiť ten návrh, tak aktívne farmárčenie nie je podporované s touto zelenou, zeleným prístupom. My by sme namiesto toho chceli vidieť taký prístup, ktorý prispieva k zelenému rastu a, a určité opatrenia, Eh, a eh, programy LFE by mali byť eh, v súlade s greeningom. Bolo by to dobrý spôsob zabezpečiť zelenšiu SPP, ako aj stimulovanie aktívneho farmarčenia. Ďakujem. Ďakujem bardzo. I bardzo. Ďakujem veľmi pekne zastupcovi Švédska. A teraz dám slovo pánovi Chruščikovskému. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za to, že ste zorganizovali túto diskusiu. Musím povedať, že som skutočne veľmi rád, že môžeme viesť skutočnú diskusiu o tých návrhoch, ktoré predložila Európska komisia. Tieto návrhy, ktoré prezentoval pán komisár, e, nie sú zrovna tým, čo sme očakávali. To, čo navrhla komisia, nesúvisí s rozsiahlou reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky. My sme takúto reformu chceli a táto reforma mala garantovať väčšiu konkurencieschopnosť, väčšiu hospodárskú súťaž, väčšiu transparentnosť a aj vyššiu hospodárnosť. To, čo vidím toho na, v tom návrhu, sa v prevažnej miere zameriava na tých, ktorí už teraz majú významný prospech z celej tej politiky a je to na úkor tých, ktorí dostávajú podstatne menšie finančné prostriedky. E, tu sa navrhuje ďalšia, ďalšie prechodné obdobie, čo sa týka priamých platieb a musím povedať, že toto je obrovské nedorozumenie podľa môjho názoru. a musím povedať, že určite to bude znamenať narušenie hospodárskej súťaže v rámci vnútorného trhu Európskej únie. Preto, preto nepodporujeme takúto nespravodlivú alebo nekalú súťaž. Dotýka sa to všetkým ehm, nielen polských polnospodárov, ale všeobecne všetkých polnospodárov z 12 členských štátov, ktorí pristúpili neskôr ako 15. Takže stále by za úbohu, aby sa ešte raz premysleli a prepracovali tie opatrenia. Vieme, aké finančné prostriedky sú k dispozícii a jednoducho nie je možné ich takýmto spôsobom prerozdeľovať. My potrebujeme viac finančných prostriedkov a musíme si uvedomiť, že teraz už je tu 27 členských štátov a je tu rovnaký rozpočet ako v minulosti. Jednoducho nezvládnila sa táto realita. Je tu ten istý, taká istá výška rozpočtu a samozrejme požiadavky sú podstatne iné. My sme toho názoru, že tých 13 rokov je neakceptovateľných. Akým spôsobom môžeme zaručiť rovnaké zaobchádzanie? Akým spôsobom máme zabezpečiť spravodlivú hospodárskú súťaž? Potrebujem viac finančných prostriedkov a je nutné zmeniť ten systém platieb. Ak chceme mať Európu, ktorá sa opiera o princíp solidarity, tak jednoducho musíme podporovať princíp rovnakého zaobchádzania. A my nechceme, aby sa k nám pristupovalo ako k niekomu, kto požaduje príliš veľa. O to tu vôbec nejde. Polnohospodári a ako aj polskí polnohospodári sa cítia byť vynechaní, nezohľadnení a sa cítia byť dotknutí a jednoducho je dôležité si vypočuť ich názor, ich hlas. Poprosím vás, aby ste diskutovali o nejakých riešeniach. Tuto nejde rozhodne o tie zmeny, ktoré sme chceli. Takže musím povedať, že je pre nás veľmi zložité akceptovať takúto nespravodlivú hospodárskú súťaž. V súčasnosti zažívame skutočne veľmi rozsiahlú krízu a Polnohospodárstvo sa dostáva tiež do zložitej situácie a musím povedať, že kríza situáciu ešte zhorší. Toto musím povedať na adresu komisie. Ešte stále je tu čas, stále je možné konať. Poprosím vás, aby ste vy ako komisia zohľadili nejaké naše návrhy a na komisár pre rozpočet by mal prehodnotiť svoj návrh. Ide o to, že nové členské štáty nebudú súhlasiť s takými vágnymi prísľubmi, ktoré sa týkajú budúcnosti spoločnej polnohospodárskej politiky. My sme boli radi, keby tu boli zásadnejšie zmeny. Ďakujem pekne a teraz by som dal slovo zástupcovi írskej organizácie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za tú možnosť, že môžem vystúpiť na tomto fóre. Ja zastupujem írske irskú organizáciu zastupujúcu družstva a dovolte, aby som sa teraz zameral na 5 krátkých bodov, čo sa týka postavenia našich e, družstiev. My sme toho názoru, že je dôležité posilniť postavenie družstiev. E, v Európskej únii sa poskytovali, poskytovala podpora vidieckým e, oblastiam, ako aj polnospodárským podnikom a tu je dôležité Eh, si uvedomiť, že je tu vertikálna prepojenosť všetkých aktérov a eh, takto sa vytvára v súčasnosti nevyvážená ni potravinový reťazec. Je nutné reagovať na to, že tu máme globalizáciu a je nutné zabezpečiť ochranu pred volatilitou, ktorá je typická pre súčasné trhy. Komisia koná samozrejme určité kroky. Dôležité, aby tie kroky boli efektívne, aby boli udržateľné, aby zabezpečili udržateľné polnospodárstvo a to musí byť súčasťou spoločne, novej spoločnej polnospodárskej politiky a to zatiaľ nevidíme. My vítame to, že je tu e, maximálna hranica na verejné zásahy. Je dôležité, aby, aby družstva mali určitú možnosť Eh, sa chrániť pred takou situáciou, ako nastala v roku 2008, kde išlo pokles cien eh, mlieka. Dôležité zabezpečiť to, aby mechanizmy fungovali správnym spôsobom, aby tu boli rýchle, efektívne kroky. Po tretie, čo sa týka mladých polnospodárov, vítame tú iniciatívu, aby 2% spoločnej polnospodárskej politiky išli v prospech malých, eh, teda mladých polnospodárov. U nás sa snažíme tiež ich podporovať sú tu veľké očakávania, ak chceme naplniť, musíme priviesť novú krv do tohoto sektoru. Chceli by sme e, zabezpečiť to, aby tu bolo zabezpečené vzdelávanie pre mladých plnospodárov v oblasti financií, dobrého riadenia. Čo sa týka toho úmyslu, aby od roku 2014 zavedol nový systém E, platieb. Ja by som navrhoval, aby sa vykonala rozsiahla analýza, aby bol jasný vplyv na farmárov, aby tu boli určité kompenzácie pre členské štáty. Možno nebolo dôležité, aby tu bola dlhšia, aby to bolo dlhšie prechodné obdobie. My uznáme zodpovednosť za životné prostredie, ako aj vízy v tejto oblasti a máme pocit, že e, nesmieme ale dovoliť to, aby to došlo narušeniu trhov, preto by sme chceli podporiť tú udržateľnosť priamých platieb, aby sa tu zohľadnili nielen environmentálne aspekty, ale aj sociálna súdržnosť. Toto môže zabezpečiť družstva. My sme presvedčení, že aktuálne opatrenia zabezpečia cross-compliance a našu konkurenceschopnosť. A na záver dovolte, aby som povedal na adresu inovácií, Produktivita je veľmi dôležitá, ak teda írske ako európske polnospodári chcú e, zabezpečiť to, aby do roku 2050 bolo možné zabezpečiť potraviny pre, pre 9 miliard obyvateľov. To znamená, že je tu aj špecifický fond, ktorý sa týka inovácia výskumu. Toto skutočne vítame. Vieme, že takéto financovanie bolo dominované pre všetkým veľkým priemyslom a akademickým sektorom. Boli tam veľmi zložité pravidlá pre uchádzanie sa a prostriedky. A to by sa malo zmeniť. Dôležité, aby tam boli všetky typy podnikov, aby sa zabezpečila vyššia produktivita. Musí to zahrňať rozličné komunity, výrobky s rozličnou pridanou hodnotou. Ďakujem pekne. Zanim poproszę następnego mówcę, chcę... Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako dám slovo ďalšiemu rečníkovi, chcel by som povedať pár organizačných pripomienok. Dámy a páni, táto aktuálna diskusia má pomôcť Rade a komisii, ako aj parlamentu, ich práci, ktorá sa týka reformy spoločnej pomozdárskej politiky. 7. novembra sa uskutočila diskusia tu v parlamente a išlo tu o reformu. To bola diskusia poslancov. Dnes by bolo lepšie, keby samotní poslanci Európskeho parlamentu radšej počúvali to, čo chcú povedať zástupcovia pomospárských organizácií. Samozrejme, budeme mať ešte nejaký čas dispozícii, potom ako vystúpil zastupcovia polnospodárskej organizácie a potom by som dal slovo poslancom Európskeho parlamentu. Poprosím vás, aby ste mali pochopenie, že teraz dáme prioritu polnospodárom. A teraz by som dal slovo zastupcovi Spojeného kráľovstva. Nech sa páči. Vážený pán predseda Savický, pán komisár Čiolos, pán predseda De Castro, poslankyni poslanci. Ja by som sa chcel poďakovať za pozvánku, za to, že som dnes sa mohol prísť a že môžem hovoriť v mene 47 tisíc polnohospodárských podnikov, ktorými zastupujeme v Walese a v Anglicku. Chcel by som posilniť to posolstvo, ktoré ktoré vyslali naše organizácie. Ide tu o štyri princípy. Poprvé jednoduchosť. Dôležité je mať jednoduchý princíp e, podpory našim polnospodárov. Nie, nie len, aby to bolo jednoduchšie pre polnospodárov, ale aj pre vládne agentúry, ktoré potom musia realizovať tie systémy, aby sa peniaze dostali k polnospodárom. V Anglicku s tým boli určité problémy. Dôležité je, aby to boli spoločné politiky v Európe. Musíme tu mať správnu trhovú politiku, ktorá sa týka, týka polnospodárstva, musíme mať konkurencieschopné odvetie polnospodárstva a toto odvetie sa musí riadiť produktivitou. Počuli sme také hesla ako, ako potrebná bezpečnosť, rastúci globálny dopyt po, polnospo, po polnospodárských produktoch. Británi poprední vedci hovoria o tom, že bude dôležité navýšiť produkciu potravín 80% do roku 2050, ak chceme byť v stave uživiť 9 miliard ľudí. Národná organizácia plnospodárov hovorí, že je nutné produkovať viac potravín a menej zaťažovať životné prostredie. My veríme v inovácie, veríme v inteligentné, moderné e, techniky a energetickú účinnosť. Naša organizácia podporuje reformu, kde ide o to, aby sa podpora odpojila od produkcie. My sme podporovali Marian Fisher, Fisher Ball, ktorá snažila zabezpečiť e, svoju víziu polnospodárstva. Doteraz sa tomu veľmi nepodarilo. Ak chceme mať dynamické polnospodárstvo, ktoré je konkurenceschopné, ktoré sa trhne, musíme postupovať ináč. Dovolte, aby som teraz e, nadviazal na to, tú snahu, aby polnohospodárstvo bolo zelenšie. No, musím povedať, že to by znamenalo veľkú byrokraciu pre e, našich členov a zvýšenie náklady, čo by mohlo teda významne ovplyvniť, ovplyvniť e, náklady, ako to, že by sa muselo vyniesť produkcie 7% plôch. Znamenalo by to významný nárast nákladov, týkalo by sa to jednotlivých sektorov polnohospodárstva, ako napríklad hydinárstva. Naša organizácia nie je proti dobrej praxi, ktorá by chránila životné prostredie. To, čo my chceme navrhnúť, je kvalita, nie kvantita. To je to, čo potrebujeme. 70 polnospodárov v Anglicku a vo Velse sa dobrovoľne pripojili k environmentálnym schémám. A to znamená, že využívanie eh, hnojív sa znížilo za posledných 30 rokov 30 a my si myslíme, že teda životné prostredie v rámci polnospodárstva malo spadať pod, po druhý pilier, nie prvý pilier. Prednedávnom sa hovorilo v Británii o tom, že polnospodári dobrovoľne vyňali z produkcie v posledných rokoch 2, 2% svojich plôch a podarilo sa im napriek tomu zvýšiť produkciu, čo je skutočne veľmi dobrý úspech. To znamená, že tu ideme cestou kvality a nie čistej kvantity. Sú tu veľké obavy vo a v Anglicku z toho, ako obnoviť svoje dobrovoľné schémy a chcel by som sa spýtať komisára, akým spôsobom nám poskytnete záruky pre polnospodárov, že ako oni obnovia tieto environmentálne schémy, že nebudú trestaní, ak by sa muselo, museli vyňať na eh, končnom dôsledku plochy z produkcie. My sme tiež znepokojení z princípu cuppingu. Je tu, je tu veľká byrokratická záťaž, sa týka našich eh, členov z Velsu. Potrebovali by sme dlhšie prechodné obdobie, historických dôvodov, čo sa týka producentov cukru, tak to skončenie kód roku 2015 je príliš rýchle a potrebovali by sme dlhšie prechodné obdobie. No a takisto v oblasti cukrovarníctva je veľký monopol, toto je nutné riešiť a je nutné myslieť na potreby producentov cukrovej repy. Chcel by som teda posunúť to posolstvo jednoducho spoločné riešenie Chceme byť zameraní na produkciu a na trhy. Obávam sa, že ak tieto návrhy a tie zelené návrhy sa budú implementovať, tak si myslím, že európske polnospodári nebudú nikdy konkurenceschopní na svetových, svetovej, na svetových trhoch. Takže skúsme sa zamerať na trhy, hľadať takéto riešenie. Polnospodárstvo môže prispieť hospodárskému rastu a môže sa stať skutočne hospodárskym sektorom v rámci Európy v budúcnosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem bardzo, bardzo proszę przed... Ďakujem. Teraz zastupiteľ uh, ekologických polnohospodárov. Nech sa páči. Yeah, thank you, Chairman, for giving me the... Ďakujem za slovo. Vzhľadom na vaše predošlé komentáre, takisto prejav pán, pána z eh, Via Campusina. Chcem pripomenúť, že samozrejme, že my sami diskutujeme o SPP, ale vaša úloha je byť hostiteľom eh, za eh, predsednickú krajinu. My sme veľmi tiež sklamaní, že vy máte také rodinné stretnutie starých lobistických organizácií, polnospodárov a potravinárov a nepozvali ste širšie, širšiu skupinu zaangažovaných. My sme e, spočítali, že len traja rečníci e, zastupujú širšiu občianskú spoločnosť. Samozrejme, že my súhlasíme, že polnohospodári sú v centre spoločnej polnohospodárskej politiky, sú dôležití. Ja tiež zastupujem polnohospodárov a súhlasím, že kopas tu zohráva dôležitú úlohu, ale tu ide o peniaze daňových poplatníkov. Mali by sme sa snažiť o občianský konsenzus, aby sme novú SPP poňali ako e, skutočne podporovanú takú, e, e, ktorá má rozpočet, ktorý je prináležajúci. Ide tu aj o skupiny, ktoré sa starajú o zdravie zvierat, životné prostredie, kde sú tie Nevidím ich tu. Chcem vysloviť naozaj toto sklamanie. Počuli sme v tejto diskusii mnohé o konkurencie schopnosti, ale podľa mňa je to mýtus, pretože pokiaľ poľnospory sú závislí od podpory, nebude to skutočná schopnosť na svetových trhoch. Mali by sme byť úprimní a povedať, že momentálne sa spoliehame ešte na podporu, inak by sme museli celú SPP zrušiť, ale nikto to asi nechce. My všetci chceme terajšiu SPP zachovať, európsku politiku, ktorá polnohospodárov udržuje v hre. Ja si myslím, že ak chceme zostať v hre, nemôžeme sa pridať k tejto bezhlavej súťaži o konkurencieschopnosť na svetových trhov. Mali by sme sa zamerať na to, čo vieme najlepšie, kvalitu, kvalitnú výrobu, diferencované trhy a mali by sme sa snažiť o spravodlivé ceny, ak budeme vedieť dodať trhom a ak vieme dať našim polnohospodárom e, spravodlivé ceny, tak budú určite schopní pracovať za vyššie, e, e, vo vyšších environmentálnych štandardoch. Organické polnohospodárstvo, to je dobrovoľnosť už 30 rokov pracovať pri vyšších environmentálnych štandardoch. Samozrejme, že potom sú tu vyššie ceny, ale sú takéto možnosti a naznačujú nám cestu. Takisto produktivita. Musíme udržiavať produktivitu polnospodárskeho sektora. A samozrejme, SPP je politika, ktorá stvárňuje tento sektor aj v budúcnosti. Závislosť je do veľkej miery od e, externých vkladov a E, pokiaľ ide o e, pesticídy, napríklad hnojivá, e, energetika, fosforečné hnojiva a tak ďalej. Musíme v budúcnosti nájsť opatrenia na zmenu polospodárstva, aby sme našim polospodárom dali možnosť poskytovať a vyrábať, produkovať potraviny v budúcnosti. Potrebujeme komplexné systémy, ktoré naše zdroje budú lepšie využívať a musíme eh, zmeniť celú tú reťaz, ten, eh, ten systém využitia zdrojov, aby sme využili funkčnú biodiverzitu napríklad v, v manažmente. Veríme, že trvalo udržateľná úroveň v prvom pilieri musí byť zvýšená, ale potrebujeme aj veľmi silný druhý pilier, ktorý nám umožní pokročiť ďalej smerom k trvalo užiteľnej e, bezpečnosti dodávok potravín. Potrebujeme e, programy, ako sú Natura 2000. Takisto potrebujeme, e, aby členské krajiny pre, realizovali preverenie trvalej udržateľnosti. Ďakujem. Dziękuję bardzo. Ďakujeme pekne. Aj za vaše poznámky. Naozaj dva týždne e, mi, mi trvalo, kým som v Polsku vytvoril polnospodárským organizáciám, že nie každý sa môže v tejto rozprave zú, zúčastniť, ale, že, ale slúbujem, že o 20 rokov, keď bude ďalšie polské predsedníctvo, budeme mať takúto rozpravu v Európskom parlamente, že budeme mať naozaj miestnosť, kde bude môcť byť naozaj niekoľko tisíc e, členov zastupujúcich polnospodárov v Európe. Ďakujem vám. A teraz by som rád dal slovo sek- e, generálnemu tajomníkovi Kopasu. Nech sa páči. Prezident Savičky, chairman. Vážený pán Savický, vážený pán predseda, dámy a páni, asi Eh, asi vás neprekvapí, že súhlasím s, mojimi, s našimi dvoma predsedami. Samozrejme, nemal by som opravovať ich eh, prejavy a preto sa zamerám viac na procedurálne prvky SPP a dnešnú rozprávu. Takisto by som chcel súhlasiť s pani Kölek, našou kolegyňou, ktorá, ktorá hovorila o, starý, o star, starej, starej organizácii Kopa Kozega. Áno, súhlasím táto organizácia má už 53 rokov. Nemyslím si, že by sme mali túto organizáciu diskriminovať len preto, že sa stala staršia než iná organizácia v tejto miestnosti. Chcel by som zdôrazniť, že pokiaľ ide o rozhodovanie, e, plne súhlasíme s komisárom a s komisiou, keď celkom správne zdôrazňujete, že tie tri dimenzie spoločnej poľnospodárskej politiky v budúcnosti zabezpečenie potravín, trvalá udržateľnosť a teritoriálny rozvoj a vyvážený rozvoj, e, že tieto musia byť podporené a nás teší, že vidíme, že staré e, nezhody v tejto oblasti e, boli za, za nahradené. Čo je dôležité je, že európske potravinové e, reťazce treba nechať fungovať oveľa lepšie než doteraz. Možno v rozpore s niektorými predrečníkmi by som chcel povedať, že osobitne musíme byť konkurencieschopní na vnútornom trhu. Musíme presvedčiť našich vlastných občanov o pridanej hodnote, ktorú európsky polnospodári majú. Ako inak potom by sme dostali kompenzácie za odmenovanie pre európske investície pre polnospodárov bez hľadu na to, či sú, či sú to zlé produkčné metódy alebo špecifická povaha ich, ich výroby. Toto sa musí uziať, udiať v súlade s preferenciami občanov, čo chcú, aby sme dosiahli. Preto my ako Kopa Kozega aj ako sekretárny tajomník by som chcel rozšíriť e, pozvánku na všetkých zainteresovaných, všetky mimovládky, takisto ako pána na kolegu z Via Campusina a ďalších polnohospodárov a družstva, priemysel, predaj, európske inštitúcie, aby sa aktívne zúčastňovali na rozprave, aby sa zabezpečilo, že budeme pracovať pre polnospodársky sektor a že bude efektívnejší a viac k službám európskej spoločnosti. Kopáko sa chce spolupracovať so všetkými zainteresovanými, všetkými inštitúciami. Naše presvedčenie je, že naše ciele by mali byť také, že všetkých 13 miliónov polnospodárov, e, aby prežívali ekonomicky a prosperovali. A e, v dobrých podmienkach našeho vidieckého priestoru. To nesmie vylúčovať, že by sa e, dosahovali ďalšie ciele, ale toto určite je najdôležitejší cieľ v našich očiach a ja som presvedčený a verím v to, že európske inštitúcie zdieľajú takisto tento pohľad. Polnohospodári a ich rodiny sú v srdci SPP bez ohľadu na to, či si myslíme, že tu boli dodatočné ciele alebo nie. Ďakujem bardzo i proszę o głos przedstaw... Ďakujem pekne a teraz by som chcel dať slovo zastupcovi Lotyšska. Vážený pán komisár, vážený pán predseda, členovia Európskeho parlamentu, zastupujem Lotyšskú polnospodárskú organizáciu Vypočul som si zástupkyňu organických poľnohospodárov. Chcem povedať, že ja tiež zastupujem družstva e, e, lotičských včelárov. Chcel by som poďakovať parlamentu za to, čo urobili pre e, včelárstvo, predovšetkým v oblasti problematiky geneticky modifikovaných organizmov lotišskí polnospodári e, sú naplnení obavami, pokiaľ ide o priame e, platby. Ako viete, Lotyšsko je krajina, ktorá dostáva naj, najnižšiu sumu priamých platieb. Naši polnospodári si myslia, že momentálny návrh Európskej komisie nezabezpečuje spravodlivú distribúciu priamých platieb. My si myslíme, že by to bude mať negatívny dopad na polnospodárstvo v Lotyšsku, Portugalsku, Slovensku. Podmienky budú podkopané na základe tejto reformy. Takisto tento návrh ne, e, plní to, čo bolo slúbené. V roku 2008 sa predsa povedalo, a komisia takisto to zdôraznila v roku 2010, že Podpora všetkým polnospodárom by mala byť spravodlivá a preto sa priame platby opätovne distribujú. My si myslíme, že princípy, ktoré sa používajú na výpočet priamých platieb, sú zastaralé. Tieto historické dáta sú zastarané, nevyužívajú sa, treba, sa, treba analyzovať skutočné kritéria, ktoré korešpondujú skoro skutočným nákladom, nákladom práce, nákladom polnospodárských techník. T- tieto zastaré historické dáta sa už nedajú využiť. Tri pobaltské štáty by e, dostali oveľa viac priamej podpory, ak nové, modernejšie dáta sa použili na kalkuláciu tejto podpory. Určite ľudia si myslia, že výrobné náklady sú veľmi nízke u nás. To však nie je pravda. Sú tu určité výrobné náklady, ktoré sú nižšie a avšak v priemere naše produkčné náklady nie sú oveľa nižšie než tie na západe Európy. Najnovšie štatistiky to, to ukazujú. Naše polnospodárske organizácie a polnospodári sa domnievajú, že by tu mala byť určitá týka taký základ e, priamých plade, kde ide 80 európskeho priemeru. Inak by to nebolo logické. Všetci fungujeme na spoločnom trhu. Naše náklady sú podobné vašim. Naše priame platby by takisto by mali byť bližšie k tým, ktoré sa platia na západe Európy. A vychádzajúc z roku 2013 už nebudeme schopní platiť priame platbe ako spolufinancovanie e, štát, litos, e, lotišského štátu. Takže nevidíme tú logik toho, logiku tohoto nového návrhu. Myslím si tiež, že tento návrh nie je vyvážený. To je náš názor. A kým e, uzavriem svoje úvahy, chcem sa vyjadriť aj na adresu nových mladých polnospodárov. Malo by byť povolné povinným krokom vo všetkých e, programoch táto podpora nových a mladých polnospodárov potrebujeme zapojiť viac ľudí do polnospodárstva. Bohužiaľ, v Lotičsku je to veľký problém a nepodporuje sa to ako povinný krok v Lotyšsku. A teraz e, zástupca Fín, fínskeho polnospodárstva. Nech sa páči. Herra puheenjohtaja Savitski, arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Pán predseda výboru Agri, pán minister, pán komisár, ja som riaditeľom Bruselského úradu MTK. To znamená, že tu zastupujem poľnohospodárov, výrobcov a majiteľov lesov z Fínska. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k organizácii dnešného podujatia. Je to veľmi náležité podujatie, kde môžeme diskutovať o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Návrhy komisie o budúcnosti SPP obsahujú prvky a veľmi pozitívne aspekty, ktoré treba podporiť. Poľnohospodársky producenti vítajú ciele, ktoré stanovila komisia, ako je napríklad udržať poľnohospodárskú výrobu v celej EÚ, ale treba sa snažiť, aby aj E, podmienky fungovania e, e, boli rovnaké a aj, aj vďaka z SPP. Treba posilniť situáciu výrobcov. Zelené poľnohospodárstvo je mimoriadne dôležité. Ďalej sú tu ďalšie nevyhnutné prvky ohľadne cien výrobkov. To je veľmi dôležité, lebo náklady na poľnohospodárskú výrobu sú veľmi vysoké. Návrhy komisie obsahujú isté anomálie, nespravodlivosť, ale existujú spôsoby, ako to vylepšiť a preto Rada i Európsky parlament majú ešte čo robiť a mali by pokračovať v, tejto, v tomto dialógu, ako vedieme dnes. Tu na E, nie je až také dôležitá rentabilita, ale le, lebo zabezpečenie príjmov nemôže zabezpečiť schopnosť európskych poľnohospodárskych výrobkov. Je potrebné, aby poľnohospodárstvo zozelenilo. Vo Fínsku poľnohospodári sú už teraz veľmi široko zaangažovaní E, do ochrany životného prostredia buď dobrovoľne alebo prostredníctvom programov na ochranu životného prostredia. Návrhy komisie na zozelenie poľnohospodárskej politiky by sa malo odraziť aj na znížení byrokracie a zvýšení poľnohospodárskej produkcie. A pokiaľ ide o tri kultúry, to znamená ornú pôdu. Vo Fínsku je to veľmi ťažké v dôsledku klimatických podmienok. Návrh o e, ekologickom povrchu. My sme za to, tento návrh ide, podporuje rast produkcie a rovnako sa to týka aj konkurencie schopnosti európskej poľnohospodárskej výroby. Jeho definícia nie je dostatočne vyjasnená a preto by som chcel komisára Čelo sa požiadať, aby nám vysvetlil, aké povrchy môžeme považovať za ekologické všetky. Ako môžeme byť istí, že to nebude mať dopad na dodatočnú administratívnu záťaž poľnohospodárov. MTK chce tiež pripomenúť, že záverečná aplikácia návrhov komisie ohľadne budúcnosti SPP bude závisieť od budúcich rozhodnutí v oblasti financovania. No a my teraz nedisponujeme prostriedkami o financovaní, ktoré by umožnili aplikovať obsah týchto návrhov. V budúcnosti v EÚ bude potrebovať silnú SPP, a jej financovanie bude musieť byť, musieť byť realistické a vyššie ako teraz. Bardzo i proszę o zabranie głosu przedstawiciela organizacji hiszpańskich rolników. teraz Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja, Pedro Laro, som zástupca e, poľnohospodárskej organizácie Španielsko Sacha. Máme viac ako 200 tisíc členov. Ďakujem za túto demokratickú konferenciu. Ja som tu ako pozorovateľ a dnes mám možnosť aj sa vyjadriť na rozdiel od iných, ktorí sa považujú za e, nevyhnutných. Ja a nenahraditeľných. Ja by som sa chcel obrátiť na všetkých. Pán komisár, nehovoríte, čo chcete, váš návrh obsahuje veľa pozitívnych prvkov napríklad diferencovaný prístup eh, k sektoru bavlny, ďalej rozvoj vidieka a toto pozitívne otvorenie k združeniam poľnohospodárov. To je dôležité pre mladých poľnohospodárov, lebo treba mať aj referenciu, ktorá je ďalej ako rok 2011. Ale váš návrh má takisto aj niektoré nedostatky a pochybnosti a tie musia byť vyriešené i hneď, najmä pokiaľ ide o základné platby. Keď sa pozrieme na takú krajinu, ako je moja, kde existuje veľká rôznorodosť, už ste o tom počuli, je tam veľká heterogénnosť a sú tam poľnohospodári, ktorí vlastne potrebujú isté minimálne prostriedky. A je dôležité, aby týchto 40 pôvodných flat rate e, neboli také, ale aby aspoň 20 bolo do, prevedené do základných platieb. Je veľmi dôležité, aby ste skonkretizovali vaše návrhy, lebo v sektore sú už nejaké problémy, ktoré vyvstali. Napríklad e, tieto ekologické povrchy. Viete, že v Španielsku alebo v Taliansku je oveľa viac pôdy ako práv a my nevieme, čo sa stane s našimi pasienkami. Pán komisár, ste za to, aby vlastne tieto pasienky jednoducho bo, e, ostali e, be, bezprizorné? A potom fungovanie transferu práv. Možno ich, e, možno to robiť prostredníctvom prenajmov, ale vy zabúdate na dedičstvo. Prečo? A samozrejme, že ešte tu máme koncepciu aktívneho poľnohospodárstva, aj keď je veľmi ťažké pochopiť to, chcem sa spýtať, prečo je tu diskriminatívny e, prístup k tým poľnohospodárom, ktorí e, vlastne dostávajú menej ako 5000 eur. Prečo títo poľnohospodári sa považujú za aktívnych poľnohospodárov? Veď na nich by sme sa mali pozerať nezávisle od výšky pomoci. A ja už som viackrát povedal, pán komisár, že vy sa snažíte zjednodušiť, ale zjednodušiť malého poľnohospodára, ale je, je tu veľa ďalších poľnohospodárov. Niektorí z nich sú profesionáli a vy, vy im prisudzujete vyššiu komplexnosť, byrokraciu, väčšie investície a potom zelené platby. Už sa toľko hovorilo o tom, že zelené e, odôvodňuje pomoci z SPP, mnohí sa tomu smejú. Ja nie, lebo viem, že zelené platby sú dôležité, ale keď sa hovorí tu o zelených platbách, ja nechápem, prečo to má byť v prvom pilieri. To by malo byť súčasťou druhého pilieru, veď to nie je koherentné s agroalimentárnymi programami a potom ekologické poľnohospodárstvo musí byť riadené tak ako iné oblasti, napríklad integrované na produkcia a ešte mladí ľudia. E, vaše posolstvo je pozitívne, ale nedostatočné. Vaše opatrenia jednoducho vedú k zmene fungovania potravinového reťazca, k zmene kompetencií. Samozrejme, vy nepracujete sám, je tu E, celá séria vašich kolegov, ale treba e, priniesť do, tej, e, do tejto práce zmeny, aby tam boli odrazené všetky požiadavky, aby všetky návrhy výrobcov sa zrealizovali, lebo inak to bude len jednoducho neefektívne rečnenie. Ďakujem. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela. Ďakujem pekne. Teraz ma slovo Estonsko. Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindajana tahaksin ma samuti rääkida konkurentsivõimest. Ďakujem. Takisto by som chcela hovoriť o konkurencieschopnosti alebo nes, nes, nespravodlivých konkurenčných podmienkach, čo vidíme v návrhu komisii. Estonsko nemôže súhlasiť, ako aj iné pobalské krajiny, s regularizáciou priamých platieb. Rýchlosť neposkytuje dostatočnú bázu pre konkurencieschopnosť v budúcom rozpočtovom období. Vzhľadom na to, že sme do EÚ vstúpili v roku 2004, mali by sme prechodné obdobie takmer jednej generácie a to nepomôže trvalej udržateľnosti našeho polnohospodárstva. Tiež vychádza, tiež pokiaľ ide poskytovanie potravín, ľudia tiež budú smerovať do miest, z polnohospodárských oblastí, nie však len do miest, ale aj do zahraničia. Ako povedal e, e, lotičský zástupca. Máme tu spoločný trh, rovnaké podmienky, rovnaké ciele a rovnaké požiadavky. Naša výroba nie je lacnejšia v porovnaní s priemerom EÚ. Preto by sme chceli, aby pri, e, pla, úroveň priamých platie bola 90 priemeru EÚ v budúcich, v budúcom rozpočtom období. Radi by sme, aby európske inštitúcie využili možnosti a v reforme SPP využili skreslenie, e, ktoré dnes vnímame a riešili ho, by sme chceli pochopiť, že síce nie sme v prístupových rokovaniach, my sme rovnocení členovia, máme rovnaké povinnosti ako aj staršie krajiny. Ďakujem pekne. A teraz by som dal slovo pánovi Serafinovi. Ďakujem pekne, pán minister, vážený pán komisár, dámy a páni. Tá reforma, o ktorej práve diskutujeme, je veľmi dôležitá pre polských polnospodárov. Je tu množstvo zástupcov Polska, sú viacerí delegáti, ale čo je dôležité, dôležité sa poučiť z ostatných členských štátov. Nové členské štáty Upremili pozornosť na záležitosti, ktoré sa týkajú celkovej európskej integrácie. Dôležité je si uvedomiť, ako táto integrácia prebiehala. Pán minister, vy prezentujete tých, ktorí nám slúbili skutočne veľa. Stále sa nám hovorilo, že prechodná obdobie bude trvať do roku 2013, ale to, čo teraz vlastne komisia navrhuje, je rozšíriť toto prechodné obdobie a to je neakceptovateľné. Sú tu rozličné snahy a požiadavky, diverzifikácia produkcie, diverzifikácia platieb. To je to, o čom sa tu hovorí. Ja si myslím, že produkcia je predsa podobná, či už ide o Francúzsko, Česko republikou Polsko. Tie podmienky na produkciu sú pomerne podobné. Preto Európska komisia by sa mala zaberať tým, ako vytvoriť rovnaké e, podmienky pre všetky a zabezpečiť spravodlivosť. Kolegovia z ostatných štátov, teda z tých pre všetkým 12, ktoré pristúpili ako poslane do Európskej únie, my požadujeme spravodlivosť, my, po, my ich my sme rovnako produktívni ako ostatní polnospodári. My chceme mať spravodlivé podmienky. Naše podmienky sú, naše náklady sú predsa rovnaké. My chceme spravodlivé zaobchádzanie, lebo postkomunistické štáty sú schopné byť konkurencieschopné, sú schopné zlepšiť svoje polnospodárstvo a Dôležitá je otázka prechodného obdobia. My nechceme, aby niekto zobral peniaze francúzským alebo nemeckým polnospodárom. My chceme rovnaké podmienky a rovnaké platby pre nové členské štáty EÚ. To znamená, že nemalo by to byť snaha nás nejako rozohrávať voči sebe, aby sme, sa, aby sme, sa, aby sme boli vnímaní ako konkurencia nemeckým a francúzským polospodárom, keď sme teda sa Polska alebo z Estonska, no sú, je tu určitá snaha upremiť pozornosť na iné veci, preto je tu tá snaha o zazelenenie a tak ďalej. A polnospodárske organizácie hovoria, že je to absolútne nepochopenie a že je tu snaha upremiť pozornosť na niečo iné a nie na to zásadné tu malo iba o to, koľko prostriedkov je k dispozícii pre SPP. A je to nezodpovedné voči vidieckým priestorom Polsku a polským polnospodárom. Im bolo slúbené, že je prospešné, keď budeme súčasťou Európskej únie, ale my máme pocit, že sme druhoradí, cítime sa ako druhoradí obyvateľia občania Európskej únie. Potom ďalšia otázka sa týka geneticky upravených plodín. Toto už nie je problém ba jedného štátu, týka sa to celej Európskej únie a mali by si to uvedomiť. Potom ide tu o polnospodárske družstva. Viac ako 900 družstiev je členom, sú členmi naši, našej organizácie, ktorí zamestnávajú asi 50 tisíc e, zamestnancov, ktorí produkujú potraviny pre trhy Polsku bola aj istá snaha opustiť model družstiev. Hovorilo sa o tom, že to nie je ten správny biznis model. Potom sa hovorilo o tom, že je dôležité lepšie organizovať trhy, znižovať náklady. A vieme, že pán minister nás podporuje ale jeho podpora nie je dostačujúca. Preto si myslím, že ten návrh reformy by sa mal prepracovať a čakáme na ďalšie návrhy. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo zástupca Rakúska. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda Rady Savický, vážený pán predseda výboru de Castro, vážený pán komisár. Ďakujem pekne za tú príležitosť, že môžem tu krátko Eh, vyjadriť názor našej organizácie. Volám sa Huber a zastupujem polnospodárskú komoru Rakúska, zastupujeme všetkých polnospodárov a lesníkov v Rakúsku. Ďakujem pekne aj za doručené návrhy komisie, ktoré obsahujú mnohé eh, zaujímavé aspekty. Nemôžem to samozrejme teraz vymenovať, ale myslím, že je dôležité hovoriť aj o pozitívnych aspektoch. Najprv by som o všeobecnosti chcel povedať, že je dôležité poukázať na paralelne bežiace rokovania o viacročnom finančnom, finančnom rámci. Toto je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo e, môžeme očakávať pre polnospodárstvo. A musíme vedieť, čo vlastne sa plánuje v rámci viacročného finančného rámca pre polnospodárstvo. Hovorí sa o tom, že polnospodárstvo sa má stať udržať, trvalo udržateľnejšie, má byť e, citlivejšie voči životnému prostrediu. A ide tu o to, že niektoré výkony, niektoré činnosti, ktoré sa vykonali už na dobrovoľnej tom základne, by sa mali istým spôsobom uznať a prípadná reforma by toto mala zohľadniť prostredníctvom takého riešenia, kde boli nové štruktúry, kde by sa zabraňoval vytvárať nových štruktúr. Spomínalo sa biopolnospodárstvo a chcel by som nadviazať na predrečníkov, ktorí požadujú rovnaké zaobchádzanie pre identické alebo podobné sektory potom, čo sa týka priamých platieb, ide o systém prerozdeľovania v rámci jednotlivých štátov. Existujú štáty, ktoré uplatňujú historické číslo popri tých prechodných obdobiach. To je veľmi dôležité, aby štáty vykazovali dostatočnú flexibilitu a je dôležité zabrániť eh, skreslovaniu situácie. To znamená, sú tu určité parametre, ktoré je nutné zohľadniť. Dôležité sú veľmi jasné definície. Spomínala sa tá vec, kto je teda aktívny polnospodár. Sú totiž to také štáty, ktoré majú vysoké číslo polnospodárov, ktorí to vykonávajú ako vedľajšiu zárobkovú činnosť, potom riadenie trhov. Tu by som sa chcel obmedziť iba na to, že čo sa týka riadenie trhov s cukrom a s hroznom a vínom, tu je dôležité rozhodnúť o tom, či sa bude pokračovať v doterajšom modele alebo či sa to zmení. Ďakujem pekne aj za prezentácie jednotlivých organizácií. A na záver by som chcel povedať, že si myslím, že polnospodárska politika je vtedy dobrá pre polnospodárov, ak zabezpečuje stimuly, ak je zaujímavá aj pre tých, ktorí chcú teda prevziať túto činnosť. Toto je veľmi dôležité pre mladých ľudí. U nás máme mládežníckú organizáciu a bol by som rád, keby mladí ľudia aj v budúcnosti mali záujem polnospodárstvo. Čo sa týka SPP, je dôležité zabraňovať skresľovaniu hospodárskej súťaže dovnútra ako aj navonok. Toto je dôležité zvoľniť v rámci budúcich diskusí a dôležitú úlohu tu budú zohrávať aj dohody o voľnom obchode a musíme si uvedomiť, že ak rámcové podmienky nefungujú, nemôžeme mať kvalitnú polnospodárskú politiku. Ďakujem bardzo, prosím o zabranie głosu zasa krajovej. Ďakujem pekne a teraz by som chcel dať slovo predsedovi Polnospodárskej komory Kopa. Ďakujem pekne, pán minister, ďakujem pekne za túto diskusiu, ďakujem pekne za všetky vyhlásenia, ktoré sme si vypočuli. Ako sme zistili, tí polnospodári, ktorí tu sú prítomní, bez ohľadu na to, či zastupujú 15 alebo tých nových 12 členských štátov, nie sú veľmi spokojní s aktuálnym návrhom. To je dôkazom toho, že by sme mali prehodnotiť situáciu. To znamená, že vidíme, že polnospodári bez ohľadu na ich pôvod nie sú spokojní s návrhom reformy. Vážený pán komisár, tie stovky strán, ktoré, na ktorých je návrh reformy, e, možno nie sú zlé, ale boli by sme radi, keby to bolo niečo jednoduchšie, keby to bolo maximálne pár desiatok strán. Musíme si uvedomiť všetky tieto tieto strany poukazujú na to, že je to veľmi zložitá vec, nie je to jednoduché pochopiť a ťažko si predstaviť, ako s tým budú pomospodári pracovať. Takže sú tu mnohé výzvy a možno namiesto toho, aby sa široko popisovali niektoré témy, bolo by dôležité to riešiť iným spôsobom. Dôležité sa zamerať hlavne na to, ako zabezpečiť konkurencieschopnosť európskeho polnohospodárstva na globálnych trhoch, aby európsky spotrebitelia boli spokojní. My nesúhlasíme s takou SPP, ktorá komplikuje veci a nie zjednodušuje. Sme proti takej SPP, ktorú nechápu polnospodári. Polnospodárska politika musí zabezpečiť lepšiu produkciu a vyššiu produkciu. Dalo by sa povedať, že tu stále máme ešte to, čo sme mali pred 20 rokmi. Je tu snaha zachovať status quo pre polnohospodárstvo. A myslím si, že čo sa týka takých vecí, ako je zazelenenie, alebo tých 7%, ktoré sa majú vyňať z produkcie, to je zatiaľ neakceptovateľné a nie je nám jasné, aký je účel. Nesúhlasíme s tými definíciami aktívneho farmára, podľa tých kritérií je skutočne zložité stanoviť, kto je aktívny plnohospodár. Dôležité je zohľadniť aj situáciu v vidieckých priestoroch. Zdá sa, že je dôležité zohľadniť aj rozpočtovú situáciu daných štátov. Ciele, ktoré tu boli stanovené, pred reformou boli akceptované všetkými, ale vidíme, že tí polnospodári, ktorí sú tu prítomní, nesúhlasia s tým návrhom reformy. Tá snaha o, o tzv. greening, e, s tou nesúhlasia mnohí polnospodárskí e, aktéry, musíme si uvedomiť, aká, aký to bude mať vplyv na konkurencieschopnosť na globálnych trhoch. A sú tu viaceré sektory, ktoré nemôžu prežiť bez dodatočných platieb na globálnych trhoch. Pán komisár, to, čo ja by som chcel, alebo čo by som si ja želal, je to, aby Európska komisia neprichádzala so stále novými pravidlami a kontrolnými opatreniami a, a stovkami strán dokumentov. My chceme kroky, jednoduché kroky a nie len slova a strany. Dôležité je zjednodušiť celý systém, ktorý tu máme. My pracujeme na zdokonalení tohoto systému, ale myslím si, že uberáme sa nesprávnym smerom. Ďakujem pekne a teraz by som dal slovo zástupcovi italianských polnospodárov. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda Savický, pán de Castro, pán komisár. Všetkým vám chcem poďakovať za to, že ste mi dali možnosť vyjadriť sa za Taliansku poľnohospodárskú konfederáciu. Chcel by som spomenúť niekoľko bodov a nevyčerpevajúcim spôsobom vyjadriť na našu pozíciu. Máme národný dokument, ktorý podpísali všetky poľnohospodárske organizácie, odvetvia a odbory o e, reforme SPP. My ho uznávame a radi by sme sa vrátili k niektorým prvkom, ktoré ešte vyvstávajú. SPP musí podporovať konkurencie, schopnosť a inováciu v rámci sociálnych výziev, ale aj vzhľadom na potravinovú krízu. Preto je dôležité myslieť na služobné poľnohospodárstvo, musí byť etické, environmentálne a musí takisto prinášať spravodlivú odmenu poľnohospodárom. Pokiaľ ide o rozpočet priamých platieb, aj keď súhlasíme, že treba tieto rozpočty lepšie rozdielovať, to sa musí aplikovať postupne. Naša organizácia nie je za predvažujúce parametre, ako je napríklad plocha. Základ platieb musí byť aktualizovaný a treba brať do úvahy obrábanú pôdu, vrátanie viníc a sektora ovocia a zeleniny. Takto máme v Taliansku 3 milióny hektárov, ktoré neboli za do úvahy pri získavaní zdrojov. Bohužiaľ, väčšina ľudí sa nazdáva, že parlament musí všetko vziať do úvahy, že musí brať do úvahy predaný podiel produkcie pracujúcich, ktorí sú zamestnaní v poľnohospodárstve. Jediné kritérium e, z povrchu obrábanej pôdy penalizuje a poškodzuje poľnohospodárov zo stredomorskej oblasti. Existujúce rozdiely medzi jednotlivými krajinami nám ukazujú, že sa zo socioekonomického hľadiska je potrebné lepšie zadefinovať aktívne poľnohospodárstvo na národnej úrovni Samozrejme, európska činnosť je potrebná, ale členské štáty by mali mať možnosť prijímať tú, e, svoju vlastnú definíciu. Priame platby musia byť pridelované profesionálnym podnikateľom, ktorí venujú väčšinu svojho času poľnohospodárstvu a poľnohospodárska výroba tvorí väčšinu ich príjmov. Nazdávame sa, že bude potrebné zrevidovať niektoré body. Správa medzi e, nákladmi a e, ziskom presiahnutie rozpočtu o 30 v oblasti priamých pládieb, ako aj potreba prijať opatrenia, ktoré treba rozšíriť vzhľadom na rozličné vlastnosti európskeho poľnohospodárstva. Zelené poľnohospodárstvo tam musia byť prijaté opatrenia na úrovni členských štátov. Treba rovnako brať do úvahy absorpčnú kapacitu CO2 v mediteránnej oblasti. Pokiaľ ide o opatrenia na trhu, tak my súhlasíme s tým, čo zdôraznil komisár. Podarilo sa e, tam pripojiť aj sektorové organizácie a odvetvie bezpečnosti. Takéto opatrenia musia byť aplikované a zhodnotené, aby sa stali ešte náležitejšími a lepšími. Sektorové organizácie musia podporovať E, jednotlivé organizácie v odvetvi aj mimo neho, aby sa zredukovali tieto prechody. Systém poistenia a mutualizácia sú rovnako želateľné, ale treba garantovať istú flexibilitu a subsidiaritu pre členský štát. E, rozvoj vidieka. E, <clears throat> treba to zjednodušiť a myslím tým na malých farmárov, potrebujú viac zjednodušenia, aby sa podporili malé podniky, treba prispôsobiť rozličné opatrenia realite, tak ekonomickej, sociálnej, ako aj ďalším. Je potrebné viacročné plánovanie a rovnako potrebujeme aj postupy, také ľahšie postupy prispôsobovania sa tak, aby sme ich mohli permanentne aplikovať, aby sme splnili svoje ciele. Pripomínam, že naša organizácia je ochotná diskutovať o, na, o vylepšení týchto návrhov, najmä pokiaľ ide o mladých poľnohospodárov. My si myslíme, že bez mladých poľnohospodárov nie je budúcnosti odvetvia. Zaprošu zabranie głosu predstaviteľa. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo Írska asociácia polnospodárov. Nech sa páči. Uh, chairman, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, členové Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne za možnosť, že tu môžem sa vyjadriť kľúčovým otázkam pre Írsko. Toto je veľmi dôležité z hľadiska reformy SPP po roku 2013 odkedy sa zaviedla SPP, vykonali sa významné reformy, snažila sa tu, bol to snaha reagovať na potreby eh, spotrebiteľov, zabezpečiť kvalitnú produkciu. Tu sa, sa zamerali na tri princípy po roku 2013 a to je produkcia potravín, ochrana životného prostredia a územná súdržnosť. My súhlasíme s týmito princípmi a podporujeme to, aby sa pokračovalo v európskom modele polnospodárstva. Toto je sociálna dohoda medzi európskymi polnospodármi a zvyškom spoločnosti. Polnospodári produkujú kvalitné potraviny, obnoviteľnú energiu a poskytujú niektoré služby, napríklad zabezpečujú ochranu životného prostredia, riadenie územia. A na druhej strane SPP poskytuje podporu na to, aby bolo možné pokračovať v rodinnom polnospodárskom podniku. Naša organizácia má isté obavy, že návrh komisie tak ako to bolo teraz navrhnuté, môže podkopať situáciu aktívnych e, polnospodárov, že to skomplikuje rozhodnutia, a že to zniží možnosti írskeho polnospodárstva, aby prispelo k hospodárskému rastu, ktorý potrebujeme. Ja, my si myslíme, že tieto návrhy nezohľadňujú potreby e, zabezpečovať kvalitné potravy na európskej úrovni. Dôležité je nás riešenie zlepšiť tieto návrhy. Je tu návrh riešenia platieb a prepojenie na plochu. Toto je veľmi znepokojené našich polnospodárov. Čo sa týka súčasnej úrovne platieb, takto dochádza k významnému narušeniu situácie. Je to veľmi krátke obdobie na prispôsobenie, ohrozí to fungovanie polnohospodárských podnikov. Vznikajú tu veľké rozdiely, ohrozí tu poručnú kapacitu, Írsku a nepodporuje to aktívnych polnospodárov. Je nutné využiť obrovský potenciál írskeho polnospodárstva. Členské štáty musia mať flexibilitu na to, aby zaviedli systém pladie, ktorý podporuje produkciu, zabezpečuje udržateľné polnospodárske podniky. Je dôležité riešiť tú neistú situáciu, ktorá sa má týka tých eh, eh, plošných platieb. To by malo narušiť situáciu na trhoch, ovplyvnilo by to rozhodovanie polnospodárov a toto je nutné riešiť. Írsko potrebuje dlhšie prechodné obdobie ako iba do roku 2019 na to, aby sa to podarilo vyriešiť na národnej úrovni. Tie návrhy, ktoré sa týkajú zelenia polnospodárstva, by mohli ovplyvniť negatívne situáciu v produkcie polnospodárov sú tu určité opatrenia, ktoré už teraz uplatňujú všetci polnospodári a veľmi významne sa zlepšila situácia, čo sa týka týchto opatrení na ochranu životného prostredia, musia byť realizované tak, aby zohľadňovali bežnú prax polnohospodárov, nutné zohľadniť špecifické podmienky v jednotlivých členských štátoch. Naša organizácia je proti tomu pod, proti tomu návrhu, ktorý sa týka tých 30 V minulosti sa, sme uznali tú úlohu, akú, akú musí zohrávať SPP pre ďalší rozvoj polnohospodárstva. Je dôležité zabezpečiť správne opatrenia, rozhodnutia, budúca úroveň financovania musí zohľadňovať potreby. Členské štáty musia mať možnosť flexibilitu, aby mohli implementovať opatrenia, ktoré sú dôležité pre štruktúry polnospodárských podnikov. Je dôležité tu mať príslušné nástroje. Vieme, že na to je veľká volatilita a preto je dôležité, aby tieto opatrenia sa využívali dobrým spôsobom. Návrh musieť v posledných dvoch oblastiach. Dodatočné financovanie k tej rezerve je nutné zabezpečiť to, aby tá výška prostriedkov dosiahla potrebnú úroveň. Dôležité, aby sa identifikovali jednotlivé opatrenia, pán predseda, členovia parlamentu. Prezentoval som vám dôležité oblast, otázky pre irských polnospodárov. My chceme mať silnú SPP v rámci prvého a druhého piliera a chceme, aby tu bola udržateľná produkcia potravín. Chceme zachovať ten rodinný model e, polnospodárských podnikov. Chceme tu mať stabilné podmienky, ja si myslím, že väčšia flexibilita národnej úrovni je isté dobrá vec. Je to do určitej miery zabezpečené v rámci tých návrhov. Je dôležité posilniť kapacity, zvýšiť ochranu životného prostredia a zabezpečiť ďalšie pokračovanie v polnospodárskej činnosti vo všetkých regiónoch. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo zástupca litovských polnospodárov. Nech sa páči. Ďakujem. Eh, Ďakujem. Dámy a páni organizátori tohto strednutia, ja predstavujem Litovskú poľnohospodárskú komoru. My teraz oslavujeme naše štvrté, piaté výročie, máme isté skúsenosti a sme členmi Kožaku. Ja plne súhlasím s tým, čo hovorí poľský lotyšský a estonský zástupca. E, v podstate ja zastupujem mladých poľnohospodárov a tí hovoria, že SPP musí byť solidná a chcem pripomenúť, že musí byť aj spravodlivá, demokratická a dnes nám práve toto chýba Práve z tohoto dôvodu tri baltské krajiny MB poberajú najnižšie priame platby, pokiaľ ide o obdobie 2007-2013. To je pochopiteľné, boli tam rokovania, ale teraz táto situácia pokračuje rovnako Prečo? Pretože sme počas 50 rokov boli okupovaní alebo pre iné dôvody, pretože sa niekto nazdáva, že naše krajiny sú príliš malé. V skutočnosti situácia sa musí zmeniť a pokiaľ ide o požiadavky naši poľnohospodári ich splňajú a často plnia lepšie kritéria ako e, poberatelia zo starých členských krajín. A teraz otázka stojí, či zelené poľnohospodárstvo sa prejaví znížením objemu produkcie alebo nie. A Samozrejme, že musíme poskytovať poľnohospodárske výrobky, to je naša hlavná úloha, a pokiaľ ide o zmrazenie pôdy, hovorí sa o 7%, tak to je v podstate zločin. My musíme na pôde pracovať a nerobiť pravý opak. Dnes strácame poľnohospodárskú pôdu z iných dôvodov v dôsledku rozvoja miest a sú tam aj ďalšie dôvody, takže my musíme ochraňovať poľnohospodárskú pôdu. Dnes sme sa tu stretli, aby sme e, hovorili o podmienkach, ktoré umožnia posilniť našu konkurencieschopnosť a tieto podmienky musia byť rovné a tak rovnaké a také isté pre všetkých. Ja to si želám a všetkým želám veľa úspechov. Ďakujem bardzo, proszę predstaviteľa. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo zástupca holandských polnospodárov. Meneer de voorzitter, meneer de Castro. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán de Castro, pán Ciloš. Ďakujem pekne za príležitosť, že tu môžem pred vami vystúpiť. Ja teraz hovorím v mene producentov cukru v Holandsku a zastupujem zároveň aj asi 30 tisíc producentov cukru, cukrovej repy v celej Európskej únie. My tu nerozlišujeme medzi severom a juhom, to musím na úvod povedať. Zdá sa, že sa ako keby sa zabudalo na oblasť produkcie cukru, čo sa týka SPP po roku 2013. Ešte teraz sa nespomínala vôbec reforma cukru. Hovorilo sa o ekologizácii v druhom pilieri, je tu o finančných prostriedkov. Zatiaľ, čo návrhy komisie sú podstatne mm, ďaleko siahajúcejšie ako to, čo sa doteraz vykonalo v oblasti SPP, to musíme uznať. Ja by som teraz chcel špecificky poukázať na oblasť cukru. Čo sa týka riadenia trhu, tu sa zabezpečila stabilita na trhu, bolo to významné pre priemysel, ale zároveň aj pre samotných polnospodárov a okrem toho bolo to aj neutrálne z hľadiska rozpočtu. Samozrejme, že je pravdou, že bol istý, istý čas, istý nedostatok na európskych trhoch, ale to nesúviselo s riadením trhu, tak ako sa to niekedy prezentuje, ale súvisí to s tým, že boli určité opatrenia, ktoré jednoducho sme prijali až príliš neskoro, lebo sme až príliš neskoro zistili, že tu bude takýto nedostatok. A komisia zohnala, zohrala svoju úlohu podstatne lepšie, ako sa pôvodne plánovalo v tom riadení trhu. Čo sa týka európskych polnospodárov, ktorí pestujú krovú repu, tak oni plne podporujú stanovisko Európskeho parlamentu, tak ako to vlastne pán Desk koncipoval vo svojej správe. Takže tie mechanizmy, ktoré tam sú, mali byť mimo do roku 2020 a tie argumenty, ktoré sa teraz opierajú nie o racionalitu, ale skôr o politické argumenty, tak jednoducho musím povedať, že s tým nesúhlasíme, to sa nám nepáči. Tam nevidíme zohľadne naše situácie. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo ďalší zastupca polnospodárov. Zdrovíňa, greeting to you, president. Pán predseda Savický, srdečne vás tu vítam. Vítam aj ďalších. Ja zastupujem asi milión vlastníkov pôdy. Ďakujem pekne za pozvanie. Je veľmi dôležité, že reforma SPP pomôže potravinovej bezpečnosti, ako aj environmentálnej bezpečnosti a zlepší okrem toho reputáciu polnohospodárov, ktorí sú súčasťou spoločnosti, ktorí nezabezpečujú len potraviny a celulózu, ale okrem toho pomáhajú chrániť aj vodu a pôdu. Tieto návrhy na reformu obsahujú viaceré dobré body, ktoré naša organizácia dokáže podporiť tak sme podporili aj predchádzajúcu reformu. Nechcem preto to, to vymenovať, ale sú tu potom aj také menej atraktívne body. Chcel som spomenúť tri. Prvý sa týka komplexnosti viac vrstevnej štruktúry opatrení v rámci prvého piliera. Popísal to pán komisár Ciolos ako jednoduché opatrenia, ktoré sa ľahko implementovať a kontrolovať. Toto si myslia aj niektorí zastupcovia rady. Podľa nášho názoru je to ale ináč. Je to veľmi komplikované a významným spôsobom to okliešťuje, okliešťuje slobodu e, e, vykonať polnospodárskú činnosť. Musíme si uvedomiť, čo sa deje s priam platbami. Dve tretiny budú viazané na určité ciele, potom tam dobrovoľné ciele a budú tam aj určité faktory pre infláciu. To povinné zozelenenie nebude vyžadovať tie agroenvironmentálne kontrakty, aby nedošlo dvojitým platbám z pilieru 1 a z druhého pilieru. Pevne veríme, screeningové opatrenia nenarušia tie, tú dobrú prax, ktorá už teraz funguje. Po druhé, nová definícia, definícia aktívneho polnospodára je možno dobrá. Tu sa nebudú potom vyplácať prostriedky za také plochy, ako sú napríklad golfové ihriska, čo je v niektorých štátoch aj zakázané, ale to, čo to vylúči, e, vylúči z pladeb, sú niektoré sú niektorí polnospodári, ktorí pracujú veľmi diverzifikovane a pre, pre polnospodárov je veľmi dôležité zadefinovať, čo sú to minimálne aktivity, potom sú to aj určité pránové prahové hodnoty o výške 5 celkových príjmov. To je veľmi zložité. No a potom to riešenie capping. Sú tu agroenvironmentálne opatrenia, ktoré majú určitú maximálnu hodnotu. Je možné to rozlične presúvať tie prostriedky. Celková otázka, ktorá tu vystáva, je, že či to zazelenie, či to bude efektívne z hľadiska nákladov a či to zabezpečí udržateľnosť. My si kladíme otázku, či tieto opatrenia budú viesť k zlepšeniu situácií. Navrhovaná reforma asi zvýši skôr náklady plnohospodárstva, zníži to, no, ale nepodarí sa znížiť ceny, tom zmysle, aby pokryli náklady produkčnej kapacity, budú, sa budú zhoršovať. Tá podpora sa bude presúvať z produktívnejšej oblasti do menej produktívnych. No a celé to bude viesť tomu, že budú slabšie exporty a jednoducho európsky príspevok k plnospodárskej produkcii z globálneho hľadiska bude klesať. Toto významne ovplyvní aj rozvoju spoluprácu a musíme si uvedomiť, že pre mnohých štát, pre mnohé štát bude zložitejšie sa bezpečiť potraviny. Na záver som chcel povedať, že v rámci otvoreného systému musí byť určité stimuly, určite, ktoré zabezpečia ochranu životného prostredie, no prostredia my si myslíme, že komisia by mala posilniť stimuly pre polnospodárov, aby ich činnosť bola udržateľnejšia. Musíme sa opierať o správy DES a LION. Potom je tu aj správa Kapula Santos, ktoré zdôrazňujú tento princíp stimulov. Chcel by som povedať, že tak ako povedal pán komisár, verejná diskusia sa ešte neskončila a my by sme sa naďalej chce, jej chceli zúčastňovať. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Na tým vyčerpali. Ďakujem. Tým sme... Toto bol posledný uh, rečník. Teraz budeme mať štyroch ďalších uh, rečníkov. Z ľavej, strednej a pravej strane. Predstavte sa, prosím. Ja som zastupca výrobcov v Polsku, som členom Polského parlamentu. Vážený pán minister, ďakujeme pekne za pozvanie nevládnych, mimovládnych organizácií na túto diskusiu k reforme po roku 2013. Sprevádza ma, zást, sprevádzajú ma zastupcovia e, výrobcov zeleniny a ovocia v Polsku, Veľa sa tu povedalo o reforme SPP, veľa sme hovorili o podpore organizáciám polnohospodárov. Oblasť ovocia a zeleniny sa uviedla ako príklad a to mi je veľmi blízke. Mali sme možnosť e, sledovať fungovanie tohto mechanizmu, takisto sme analyzovali návrhy na reformu v budúcich rokoch. A takisto by sme chceli e, hovoriť o princípe, e, chceli by sme hovoriť o konkurencieschopnosti nielen v EÚ, ale aj globálne. Výnosnosť e, poľnohospodárskych podnikov a primerané ceny, ktoré poľnohospodárským výrobkom, ktoré ich privedú k spotrebiteľom, ale ktoré tiež poľnohospodárom umožňuje mať spravodlivý príjem Mnohí rečníci povedali, že rečník, e, že, povedali, že trh e, s ovocím a zeleninou je e, modelovým pre ďalšie časti tohoto sektoru. Ide o posilnenie pozície polnospodárov. Možno si spomínate, že v polskom parlamente ste spomenuli skutočnosť, že skúsenosti z trhu s ovocím a zeleninou sa zavedú aj do iných častí sektoru. V rámci reformy e, SPP tento trh sa momentálne e, organizuje, štruktúry sa vytvárajú, budúce organizácie a e, družstva a sme len v polovici cez, cesty. Snažíme sa dobo, dobehnúť ostatné členské krajiny E, ďalšie iné krajiny majú menší, e, menšiu mieru vývoja. Je to dynamický proces. Chceli by sme byť v situácii, kde Polská asociácia bude môcť konkurovať iným krajinám. Chceli by sme mať situáciu, kde výrobcovia nebudú musieť tak tvrdo medzi sebou bojovať ak by sme toto chceli dosiahnuť, musíme naďalej podporovať procesy, ktoré momentálne existujú. Avšak návrhy na reformu SPP nie sú kompatibilné s tým, čo ste vy sami povedali, pán komisár, a čo povedali ďalší e, rečníci tu. Nová spoločná polnospodárska politika a tzv. Transi- prechodné obdobie, kedy vstúpia do platnosti nové pravidlá, nezaručujú takýto vývoj a rád by som vám, pán komisár i členom parlamentu povedal, že je tu teda moja žiadosť znova zvážiť tieto otázky, pretože máme ešte stále čas na e, pokračovanie v dobrých prínosných riešeniach. Nepovažujme to za úlohu završenú. Mali by sme pokračovať v politike tak, ako sme robili doteraz na základe terajších pravidel. Nemali by sme zavádzať zmeny, kým nedovršíme projekt, proces. Toto určite prispieje k zlepšenej konkurencie schopnosti sektoru. Lepšie podmienky v obchodovaní a takisto by to malo zlepšiť pozíciu výrobcov, pokiaľ ide o ich príjmy. Je to jeden z prvkov dnešnej diskusie. Nás teší, že zvládanie kríz, krízový manažment sa tu dnes v rozprave spomenulo. Máme tu nedávne skúsenosti, napríklad kríza E. e. coli. To bolo relevantné pre výrobcov zeleniny. Európska politika, európske, európske stratégie by tu mali byť viac aktívnejšie. A ďalšia téma, to je téma vývozov. Mali by sme si uvedomovať skutočnosť, že konkurencie schopnosť európskeho poľnohospodárstva nie je len E, otázka zásobovania vnútorného trhu, ale aj schopnosť predávať na iných trhoch. Ruský trh napríklad je veľkou príležitosťou pre európskych výrobcov a tu by som chcel apelovať nielen na vás, pán komisár, ale aj na členov Európskeho parlamentu, aktívnych v tomto výbore, ale aj v iných výboroch, aby sa navždy e, finálne zregulovali otázky obchodu dodávky na ruský trh, teda aby sme nemali problémy také, ako sme mali prednedávnom. Ďakujem. Teraz číslo 115. Vážený pán komisár, nebudem hovoriť o greeningu tentokrát. V úvodnom slove ste oslavovali skutočnosť, že fo, e, e, sa znižuje použitie dusíkatých, e, fosforových hnojiv. Viem, že sa to dostáva do vody a tak ďalej, ale mám obavy, pokiaľ ide o váš prístup, pokiaľ ide o sodík, väčšina e, e, pôd v Európe má nízke čísla, ale nesmieme mať z, z, také opatrenia na greening, ktoré by podporovali, podporovali použitie týchto výrobkov. Čo si ešte k organizáciám výrobcov? Vy ste hovorili o tom, že by nemali stanovať e, ceny a že by nemali byť kvóty, ale myslím si, že táto myšlienka je pod tlakom útokov z dvoch e, smerov. My máme v Británii, čo, si, čo sa volá e, Komisia pre konkurencieschopnosť a pre hospodárskú súťaž. Je tam snaha brániť spotrebiteľa a mohli by sme dôjsť k situácii, kde by zákony napríklad tej či onej krajiny boli proti e, vašim, vašim želaniam. To je len také varovanie. A potom ďalšia vec, keď ste hovorili o kvótach, môžem vám povedať, čo sa e, dialo tento rok, keď sme mali e, nadmieru dodávok. Boli tu oznámy pre výrobcov. Ak chcete, mať udržať, ak chcete si udržať platby, musíte znížiť, znížiť produkciu, musíte E, utratiť časť, e, išlo, išlo o hydinu. Takže opäť otázka kvót. Sťahovali sa a vajcia z trhu a teraz e, e, sa tu e, dostáva, vyplácajú hotovostné bonusy pre tých, ktorí boli ochotní stiahnuť z trhu časť stavov. Ďakujem. Teraz Chris Robinson. Musím povedať, pán predseda, že sme naozaj veľmi sklamaní. Ja sa, e, e, e, moje meno je Tritz Robbins, zastupujem environmentálnu organizáciu, ide o, o vtáctvo, my sektorálna organizácia, sektorálna organizácia a mimovládky, to tu hrdo píšete, ale ktoré mimovládky si chcete vypočuť? Ak sa s nami takto zahrávate, tak sa zahrávate so 400 miliardami eur, ktoré sú za touto politikou, 400 miliard eur, ktoré mimochodom sú peniaze e, e, daňových poplatníkov, pretože ty sa snažíte obhajovať tieto peniaze pre e, malú skupinu záujmov. Všetkým ste dali slovo, ale všet, ten zvyšok mimo vláde, zvyšok spoločnosti na 97% mimochodom, spoločnosti nemajú právo niečo povedať. Prekvapuje ma, čo si o tom myslí komisie, o spôsobe, akým spôsobom sa pokusil zabezpečiť, aby každý mal možnosť prispäť do diskusie. Možno, že nie všetky e, príspevky nie sú v tomto legislatívnom návrhu, ale aspoň si nás vypočuť, mať otvorenú konverzáciu. Toto je veľmi nešťastné, že prvú minútu musím venovať E, povahe rozpravy takýmto spôsobom si myslíte, budete obhajovať túto politiku, ktorá má mimochodom e, toľko peňazí, e, ako momentálne sa použije na vykúpenie bank a celých krajín. Je to politika, ktorá neustále sa ukazuje, že má vážne problémy. A politika, ktorú my sme boli aj tak schopní obhajovať, ktorá ponúka ruku každému a každému v poľnohospodárskom sektore verejné prostriedky pre verejné tovary, aby sa povedal, že sa dokážeme za niečo takéto postaviť. Ak máme otvorenú diskusiu, môžeme diskutovať. A my sme ale diskutovali veľa, aj s poľnohospodármi. Dokonca sme podpísali spoločný list s určitými organizáciami poľnohospodárov v našej poradnej skupine ktorá je organizovaná komisiou, zastupuje OVA, oveľa viac mimovládok, ale každý mal možnosť byť v tej istej rozprave. Ďakujem. A ak sa chcem dostať vlastne k mojim bodom, pretože k tomuto návrhu je tu návrh o greeningu, chceme k tomu niečo povedať ako environmentálne mimovládky. Áno, greening, potrebujeme ho, ale prečo? Pretože máme vážne problémy. Ľudia hovoria, že všetci sme pripravení e, poskytovať verejné statky. Áno, ľudia sú pripravení, ale očividne nedostatočne, pretože inak, ak by ste sa pozreli na Európu, európske e, environmentálne agentúry a dáta o nich, ako vyzerá stav v poľnohospodárstve, pokiaľ ide o environmentálne otázky. Nebolo by to najhoršie. Sú tam zlepšenia, ale nedostačujúce. Takže naozaj potrebujeme greening, potrebujeme silný greening a jeho súčasťou je aj dôležitý prvok a to je environmentálna fokálna oblasť, oblasť zamerenia, zamerenia. Prosím vás, poslanci, nenechajte sa e, uniesť e, E, tými e, s opatreniami, ktoré sú vlastne staré. Keby ste počúvali pána komisára, počuli by ste, čo je zamýšľané zelenou e, infraštruktúrou, plochami stromov, deliacimi plochami. To všetko je už predsa súčasťou vašich fajem. To by nebolo určite pre zabezpečenie potravín negatívne. Táto potravinová istota by sa by sa mala e, sústreďovať na krajiny, kde sú najväčšie problémy s potravinami a nie na Európu. Ďalší problém, rozvoj vidieka, ktorý je veľmi dôležitý, potrebný e, na vytvorenie takej páky, na vyváženie toho návrhu greeningu. Ak nebudeme mať silné e, environmentálne programy, povinné investície, pozornosť pre organické dusíkaté polnohospodárstvo, Nebude sa nám dariť toto zlepšiť. Vyzývam poľské predsedníctvo, ktoré mimochodom zastupuje celú Európsku úniu momentálne verejne a voči pánu De Castrovi a celému výboru pre polnospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ste to brali vážne, aby ste nás brali vážne, vážne pretože inak vy vašu politiku E, smerujete sa, sami e, úplne do, e, voči stene, voči múru. Ďakujem veľmi pekne za ďalšiu lekciu k tomu, ako roz, organizovať rozpravy. Keď mimovládne organizácie chceli sa stretnúť s predsedníctvom, Napríklad e, nemecké organizácie zorganizovali takéto stretnutie s predsedníctvom. Ak chcete mať stretnutie e, s predstaviteľmi predsedníctva, ja sa veľmi rád s vami a s vašou organizáciou stretnem. A prepáčte mi, my sme e, prijali určité poradie pri prejavou a nie je možné vzhľadom na skutočnosť, že máme 2,5 hodiny na túto rozprávu, vypočuť všetkých, všetky organizácie, ktoré pracujú s polnohospodárstvom a sem patria samozrejme aj environmentálne organizácie. Posledný hlas v diskusii ďalší e, zástupca tohoto sektoru. Ďakujem. Spomenula sa tá a, aj a, e, produkcia jačmenia a chcem povedať jednu vec. Je dôležité e, zabezpečiť, aby verejné materiály, ktoré sú na internete, neobsahovali informácie, napríklad e, platby pre e, túto oblasť. Ako zastupca e, tohto sektora neteší ma to. Zaveďte určitý poriadok do tejto oblasti, pokiaľ ide o tieto subvencie. Ďalšia vec, ktorú by som chcel spomenúť, je nasledovná Myslím si, že nemám dosť možnosti pre členské krajiny rozhodovať sa, ako e, jednotlivé sektory, ako možno vys, vy, vyriešiť situáciu. Členské krajiny by mali byť voľnejšie na to, aby v krízových časoch mohli rozhodovať o tom, ako by sa mali vykonávať politiky. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme. Týmto sme uzavreli rozpravu. A teraz by som rád dal priestor pánu komisárovi, aby reagoval na jednotlivé príspevky v rozprave. Ako si uvedomujete, pán komisár, máme veľmi obmedzený čas. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem, vážený Pán predseda, ešte raz ďakujem za zorganizovanie tejto konferencie, kde mám možnosť reagovať na niektoré otázky. Najskôr som rád, že otázka organizovania sa výrobcov v poľnohospodárstve pri fungovaní trhu bola uznaná a vysokohodnotená poľnohospodármi. Chcem ubezpečiť španielských priateľov, že to, čo my navrhujeme, je niečo navyše k tomu, čo už existuje. Dnes nemáte možnosť uznať eh, tie organizácie výrobcov, ktoré sú medziprofesionálne, okrem tých, ktoré sú jasne stanovené v nariadeniach a ktoré sú na špecifickom trhu ovocie, zelenina, víno a chmel. Takže nie je tu iná možnosť. Čo to znamená uznanie organizácie výrobcov štá, členským štátom? To znamená, že i hneď e, sa na neho prestanú vzťahovať isté pravidlá konkurencie, napríklad antitrustové. A my chceme teraz ukázať, že tieto poľnohospodári nemusia ukazovať, že sa organizujú a rešpektujúc pravidlá konkurencie, schopnosti a hospodárskej súťaže. No to sú iné orgány. Ale ako ste vy e, sa zmienili, tieto organizácie, ktoré, sú združe, ktoré združujú poľnohospodárov, môžu plánovať e, svoju produkciu bez toho, že by išli proti pravidlám hospodárskej súťaže. To je dôležitý prvok. Neexistujú fixné kvóty, ale organizácia výrobkov, ktorá je uznaná, si môže naplánovať výrobu na základe požiadaviek a dopytu. Môže konať, môže predávať a môže negociovať ako organizácia výrobcov v ich mene. Takže toto je úloha týchto organizácií vo všetkých sektoroch. To je niečo nového. Ďalej, už ste hovorili o referenciách roku 2011 a boli ste znepokojení situáciou mladých poľnohospodárov. Referenčný rok 2011 e, sa nesťahuje na mladých poľnohospodárov, ktorí začnú e, s činnosťou v roku 2012 a 2013. A sú tu ďalšie výnimky, ktoré môžu aplikovať členské štáty. Treba sa vyhnúť jednej veci a síce bude tu redefinícia pravidiel na platby a my sa chceme vyhnúť tomu, aby poľnohospodári sa tu objavili zo dňa na deň, noví poľnohospodári len preto, aby si uplatnili právo na platby. Ale samozrejme, že mladí poľnohospodári, ktorí začnú podnikať e, v roku 2012 a 2013, e, budú zarátaní do týchto práv na platby. Pokiaľ ide o odstupňovanie, vy ste uviedli príklad kde vlastne tento problém plafónu alebo stropu neexistuje. To sú organizácie, asociácie, ktoré predkladajú žiadosti za stovky alebo tisíce poľnohospodárov, ale tieto práva na platby sú kalkulované individuálne. Takže keď vy žiadate kolektívne platby, je to problém E, platby sa aplikujú na základe individuálneho e, práva a nie kolektívne. Otázka poľnohospodárov, aktívnych poľnohospodárov. Ja tiež by som bol býval rád oveľa presnejší v tejto definícii, ale môj predchodca prijal isté záväzky vo VTO, a síce neprepo- e, o dekupláži priamej pomoci od produkcie. E, niektorí z vás tu veľmi dobre vedia, o čo tu ide. Takže my teraz nemôžeme do definície aktívneho poľnohospodára zapracovať kritérie spojené s produkciou. A práve preto sme tam dali iné prvky, aby sme eliminovali tých, ktorí majú pôdu, ale nič na nej nepestujú. A ešte sme tam doložili ďalší prvok, a síce, že každý členský štát musí zadefinovať minimálnu aktivitu na poľnohospodárskej pôde, aby bol majiteľ považovaný za aktívneho poľnohospodára. Takže ak niekto má pôdu a nič tam nerobí, tak vlastne predsa nemôže poberať subvencie. A prečo je tu limit 5000 eur a prečo sa to neaplikuje na tých, ktorí majú menej ako 5000 eur sub, subvencií. E, v, v tejto kategórii je veľa takých stredných, reaktívnejších usadlostí fariem, ktoré pracujú na niekoľkých desiatkách hektárov, ale majú aj extra príjmy a my sme nechceli eliminovať z definície aktívneho poľnohospodára E, poľnohospodárov, ktorí sú aktívni vo viacerých oblastiach, pretože pre niektoré oblasti sú veľmi dôležití. Niektorí hovoria, že 16 strán nariadenia nie je návrh až taký kompletný, ale poľnohospodárstvo v EÚ je veľmi komplikované a každý z vás chce, aby sa tam zohľadnili vaše špecifika a každý z vás chce, aby vaše špecifika boli chránené. Ale ak pak má byť spoločnou politikou, tak potom to treba redefinovať, lebo ak to necháme na členské štáty, tak nebudeme mať viac spoločnú polnospodárskú politiku. Práve preto nemožno vziať do úvahy všetky špecifiká Polska, alebo potom tu máme e, Španielsko, Fínsko a ďalšie krajiny EÚ. Avšak, pokiaľ ide o túto komplexnosť, ja plne súhlasím s tým, že tu nejde len o komplexnosť. My sme sa snažili zjednodušiť do maximálnej možnej miery. Poslali sme to všetkým členom komisie, kde sú vymenované všetky prvky simplifikácie, teda zjednodušenia. A teraz očakávam rovnaké úsilie od národných administratív a regionálnych administratív, pretože chceme dosiahnuť, aby to, čo vy budete v teréne aplikovať, bolo čo najjednoduchšie. Brusel a komisia spolu s radou a parlamentom zadefinuje e, nariadenie spoločenstva, ale potom aplikácia sa deje prostredníctvom národných a regionálnych orgánov. Takže ja očakávam, že všetci podniknú minimálne také úsilie ako komisia, vrátanie parlamentu, ktorý bude e, predkladať pozmenujúce návrhy. Ja som za to, aby sa návrh vylepšil, ale nie som za to, aby sa ešte viac skomplikoval. Pokiaľ ide o zelené poľnohospodárstvo, tak e, musím povedať, že ma prekvapilo, že niektorí ľudia v tejto sále už boli na iných schôdzach e, na túto tému v minulých týždňoch. Niektoré veci sme tam vyjasnili a oni sa vracajú s tou istou témou. 7 e, zmrazenej pôdy. To nie je zmrazená pôda a ja dúfam, že to bude prijaté tak, ako to povedala komisia. Ona nikdy do žiadneho legislatívneho textu nedala pojem zmrazené po, ro, e, orné pôdy. To sú tie e, povrchy, ktoré teraz nie, nie sú použiteľné pre poľnohospodárstvo, napríklad sú pokryté vegetáciou, ktorá nespadá pod spoločnú poľnohospodárskú politiku. A my chceme kombinovať tieto ciele, ktoré poľnohospodári a Európske poľnohospodárstvo prijalo, aby boli využité všetky opatrenia na podporu výroby potravín, zvýšenie konkurencie schopnosti, ale nezabúdajme, niektorí tu hovorili o tom, čo sa od nás očakáva a čo sa očakáva od SPP. Treba si uvedomiť, že rozpočet komisie bol navrhnutý ako konzistentný, ale ešte rozhodnutie ešte nebolo prijaté. Myslím si, že je dôležité, aby sme ukázali, že sme schopní z SPP urobiť niečo, čo podporuje potravinovú a poľnohospodárskú produkciu a že my to dokážeme správne riadiť a správne dokážeme riadiť aj prírodné zdroje. A aby sme tu zase nemiešali environmentálne opatrenia so špecifikami v oblasti environmentálnej problematiky jednotlivých členských štátov treba vidieť aj podstatu, ktorá prechádza celou EÚ. Ak máme nejaké zlepšenia, ktoré môžeme pridať, budeme o nich diskutovať, ale myslím si, že je dôležité toto pochopiť. 30 na ze- zelené poľnohospodárstvo to je len pre poľnohospodárov. A myslím si, že je lepšie, keď týchto 30 zostane v priamých platbách poľnohospodárom a aby neodišli mimo SPP. Nazdávam no, sa, že tieto veci sú veľmi dôležité a nemôžeme na ne zabúdať. Tu skončím, ale chcem ešte raz pripomenúť, že zelený rast bude zabezpečený dôležitými bezprecedentnými opatreniami e, prostredníctvom inovácie a výskumu v poľnohospodárstve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 Dámy a páni, chcel by som veľmi poďakovať všetkým eh, europoslancom za účasť v tejto diskusii, tiež za ochotu vypočuť si eh, zástupcov organizácií polnohospodárov. Moja no vďaka smeruje a veľmi aj tým, ktorí sa zúčastnili, vypočuli si a dobrovoľne eh, predložili svoje názory. Mrzí ma, že som, sa nemohol, že som nemohol dať slovo každému. A chcel by som všetkých zástupcov polnohospodárských organizácií pozbudiť, aby e, udržovali túto diskusiu e, v chode v svojich krajinách. Mala by pokračovať. svojich ministrov a poslancov by mali vyzývať k účasti v tejto rozprave. Ako vieme, e, rozhodnutia o budúcnosti SPP bude spoločne prijímať Európsky parlament a komisia, takže takto diskusia by sa mala udržovať pri živote a treba byť presvedčený o tom, že máte vplyv na záverečný nú formu SPP, že môžete veci zmeniť. Končím sa sadnutie. Ďakujem vám.